Sehr verehrten Damen und Herren, mir wird mitgeteilt, dass die Technik jetzt soweit ist. Dámy a páni, dostal som oznámenie, že technika je pripravená, môžeme otvoriť zasadnutie, ktoré je verejné a začíname bodom 10. To je veľmi obľúbená, stále sa vracajúca téma. E, Spravodajkyňou je Diana Wallis. Nech sa páči. Sure Nie som si celkom istá, či to skutočne je naša obľúbená téma. len aby som zopakovala. Keď sme sa naposledy zaoberali nariadením Rím, Rímska 2 alebo teda Rím 2 ohľadom eh, právne záväzných nezmluvných o právne záväzných nezmluvných vzťahoch počas posledného parlamentného mandátu. Vynechali sme tam istú medzeru, ktorá sa týka nezmluvných vzťahov, ktoré, sa, ktoré pokrývajú to, čo my eh, nazývame eh, hanobenie Čiže eh, útoky na osobnosť alebo na osobu daného človeka. Túto tému sme vynechali, pretože bolo zrejmé, že táto oblasť je príliš zložitá. Je to téma, ktorá je veľmi citlivá v viacerých krajinách. Dotýka sa ústavných tém, keďže sa to samozrejme dotýka slobody tlače a nedokázali sme nájsť efektívny spôsob, ako to vyriešiť a nevedeli sme dospieť záveru, či je vhodné, aby aby sa na toto vzťahovalo autorské právo, respektíve aby sa to vnímalo z perspektívy práva dotknutej strany. Komisia navrhovala, aby sa to vnímalo zo strany práva dotknutej strany. A teda vynechali sme toto akýsi vákuum v rámci naredenia rímskej dvojky a návrh bol, aby sme vytvorili štúdium. Táto štúdia bola sprístupnená už pomerne dávno a indikovala opäť a znova, že toto je naozaj veľmi citlivá, veľmi dôležitá téma, a ako vyvažujete eh, práva slob. To je ako vyvážujete právo na slobodu prejavu a právo na jednotlivca, právo na jednotlivca na ochranu svojej osobnosti a je dôležité vnímať, ako sa všetky členské štáty zároveň aj stavajú k otázke ochrany ľudských práv a je dôležité, aby sudcovia vo všetkých našich členských štátoch musia vykonali akési rovnováženie alebo vyváženie týchto dvoch práv, keď budú čeliť eh, sporu, ktorý pokrýva hanobenie. To bol to bol vlastne východiskový bod, kde sme všetci na rovnakej pôde, na rovnakom východiskovom stanovisku v rámci dohovoru o ľudských právach a možno, možno to pokrýva aj možnosť dlhodobo posunúť sa k akémusi horizontálnemu legislatívnemu dokumentu, či už by to bola smernica na európskej úrovni, ktorá by pokrývala otázku mediálneho práva. Je to naozaj veľmi citlivá téma, na ktorú musíme otvoriť, ale bola tu indikácia, že dlhodobo to môže byť jedna z možností. Odkedy sme vykonali túto štúdiu alebo pripravili túto štúdiu, tak sme sa vrátili naspäť, mali sme vypočutie v tomto výbore a vytvorili sme zároveň aj prvý pracovný dokument. Je naozaj vhodné a správne povedať, že v súčasnosti celá otázka hanobenia, predovšetkým v mojej vlastnej krajine, ale zároveň aj v ďalších krajinách, je veľmi intenzívne prediskutovaná kvôli eh, Facebooku, Twitteru a ďalším sociálnym médiám, je teraz naozaj obrovská diskusia, ktorá sa otvára a mali sme aj problémy v mojej krajine, ktoré sa týkali tzv. legislatívneho turizmu. Inými slovami, ľudia dokázali využívať súdy v istom členskom štáte, kde miery odškodnenia boli vyššie a snažili sa vlastne súdiť s médiami v týchto krajinách a vlastne ako výsledok toho možno to malo aj akýsi, akýsi efekt schladenia na médiá v iných krajinách a viedlo to k naozaj k veľkým diplomatickým prestrelkám medzi mojou vlastnou krajinou a USA. Aby sme vedeli, či máme napredovať a či už máme napredovať v oblasti nového práva a v oblasti uplatniteľného legislatívneho dokumentu, alebo aby sme mali hľadať ďalej Urobili sme to eh, s pomocou sekretariátu. Som veľmi rada, že sa nám to podarilo vďaka nášmu prvému pracovnému dokumentu, ktorý, sa eh, týka, ktorý vychádzal z web stránky a ktorá hovorila o konflikte, alebo ktorá pokrývala jednotlivé konflikty v legislatíve. Bolo to online, bolo tam niekoľko naozaj veľmi dobrých nápadov a myšlienok, ktoré práve z toho vyplynuli a k tomu sa chcem vrátiť. Ešte aby som hovorila o ďalších, eh, o ďalších udalostiach v širšom svete. To je práve asi to, čo to spôsobuje, že to je komplikovanejšie a komplikovanejšie, komplikovanejšie sa nám k tomu aj vracia. Sú tu krajiny, ktoré, sú, ehm, ktoré navrhujú nové mediálne zákony, ako napríklad Island, eh, ktorý umož, ktoré umožňujú eh, vlastne tak veľkú slobodu, aká je len možná pri zverejňovaní informácií. Je tam vlastne absolútna sloboda slova a teda smeruje to k tomu v duchu prvého ústavného, prvého ústavného dodatku Spojených amerických. A ale smeruje to aj k istej kolízii, keď máme vyvažovať toto s právami jednotlivca na ochranu svojej osoby. E, týka sa to jednotlivcov, ktorí môžu byť hanobení a takýmto spôsobom sa ocitnú v ťažkostiach pri uplatňovaní, e, o, e, pri uplatňovaní žiadosti o členstvo v Európskej únii. Je to naozaj veľmi zaujímavý návrh. Uvidíme, ako ďaleko to až bude zachádzať. Ale to všetko je vlastne zároveň v kontexte únikov informácií z Wikileaks a a zároveň vlastne sa zachová akási extrémna, tak povediať, extrémna transparentnosť. Spôsob, ako fungujú tieto nové médiá, čo dokážeme robiť, ak čokoľvek, aby sme chránili práva jednotlivca, keď sú e, ohrozené práva jedincov, keď vlastne sa o nich šíria informácie na internete alebo kdekoľvek inde. A ako som hovorila, Došlo aj k vývoju mojej vlastnej krajine. Zdá sa, že Spojené kráľovstvo spôsobovalo pomerne veľkú mieru problémov tým, že sme umožňovali, aby sa spory dostávali pred londýnsky súd špecificky. To všetko sa bude meniť. V súčasnosti je pripravený návrh na nový zákon o hanobení alebo ochrane osobnosti, ktorý je e, v súčasnosti v parlamente a ktorý predpokladá, že to bude oveľa zložitejšie, oveľa ťažšie ehm, prinášať medzárodné spory na britské súdy, jedine, že by došlo k veľmi jasnému prepojeniu e, s danou e, judikatúrou alebo teda spôsobnosťou daného súdu. Takže pevne veríme, že už v krátkom čase by to malo e, ukončiť a zastaviť tento konkrétny problém. Podobne sme videli aj efektivitu e, súdneho e, zásahu alebo súdnych zákrokov, ktoré boli napadnuté a to v prípade, že došlo vlastne eh, k žiadostiam zo strany vysokocitlivých osobností, ako napríklad zo strany futbalových hráčov alebo celebrít, ktoré žiadali, aby bolo zastavené publikovanie informácií o ich eh, rodinnom živote alebo nejakých kauzách, tým, že žiadali o, tak, o akúsi super ochranu opäť na pôde londýnskych súdov. Ehm, takáto super ochrana bola v niektorých prípadoch poskytnutá, ale ako vieme, ehm, takých prípadoch boli aj nezmyselné alebo zbytočné, e, keď e, išlo napríklad o publikovanie informácií cez internet a rovnako boli nepoužiteľné, keď e, došlo k vyjadreniam na pôde britského parlamentu, keďže tam sa mohlo využívať parlamentné privilegium na na konkrétne, na konkrétne menovanie a konkrétne vlastne spomínanie špecifických mien osôb zapojených do rôznych káuz alebo údajných káuz. Čo teda môžeme spraviť na európskej úrovni, aby sme dosiahli adekvátnu rovnováhu v rámci tohoto rýchlo sa vyvíjajúceho kontextu? Ak, ak chceme hľadať odpoveď, ktorá tak povediať zapchá eh, tú medzeru v rímsk Rímskom nariadení 2 a poskytne nám akési pravidlá pre konanie v prípade uplatniteľnej legislatívy. Mne e, vlastne tento výsledok pripomína výsledok sympozia e, sympózia no, v prípade web stránok, ktoré sme, ktoré sme mali na tému web stránok, ktorá hovorilo o možných riešeniach. Mne sa zdá, že to je naozaj dobré riešenie, aby sme dokázali nájsť aplikovateľné a uplatniteľné právo ktoré v tomto smere bude jednoznačne uplatniteľné. A je veľmi dobré, aby sme sa v tomto smere opierali o pôvodný návrh komisie. A síce v bežnom prípade, o bežných situáciách ide o právo osoby, ktorá žiada kompenzácie za škody na jeho jej dobrom mene. Bol to rovnaký návrh ako ten, ktorý predkladala komisia. Ale, a toto je dôležitá časť zákon, ktorý by mal byť uplatniteľný, je, je zákon platný v krajine, kde e, je daná osoba zodpovedná, respektíve kde je napríklad e, média alebo dané médium, daná, daný, daný vydavateľ má svoje sídlo. Pokiaľ e, nedôjde k potvrdeniu toho, že jeho skutky spôsobili škodu aj v inej krajine na základe súdneho rozhodnutia. Ehm, to je veľmi dôležité, pretože e, médiá nám vždy hovoria, že oni potrebujú istú mieru právnej istoty. A toto je akási uniková cesta pred nich. Ak e, toto nebude jasne predvydateľné, že oni budú napadnuté pred súdmi konkrétnej krajiny tým, že sa budú zodpovedať za to, čo publikovali, alebo že budú vlastne vysvetľovať to, čo napísali, tak e, v takomto prípade im poskytneme unikovú cestu. To je naozaj zaujímavá formulácia, je to konkrétnejšie, vytýčené v pracovnom dokumente. A môže to predstavovať aj akúsi unikovú cestu. Ale predkladám to len ako jeden z možných návrhov v tejto fáze. No a samozrejme, to všetko musí zapadať do vynikajúcej práce, ktorú robí pán Zvievka e, v prípade prepracovanej smernice Brusel 1, ktorá sa týka súdnych judikatúr, súdnych e, právomocí a rozhodovania, pretože je zrejme, že pravidlá upravujúce e, pôsobnosť súdov by mali byť jednoznačne koordinované s pravidlami ohľadom uplatniteľnej legislatívy. A zdá sa zrejme, že sú tu problémy spojené s, s prenosom súdnej judikatúry, najmä v prípade citlivých tém, ako je e, hanobenie, ale je naozaj zrejme, že sú tu aj ďalšie dôležité témy spojené s verejnou politikou, tak aby toto bolo zachované pre danú konkrétnu oblasť. Takže toto nám môže eh, poskytnúť istý, eh, istú predstavu o tom, ako ďalej napredovať. Tiež eh, došlo k istému čerstvému rozvoju, čerstvým udalostiam na pôde Európskeho súdneho dvora. No a posledná téma, ktoré sa chcem dotknúť a kde by sme možno mohli začať aj podrobnejšie skúmanie, je téma, ktorá vystupuje do pobredia, do pobredia najmä v spojitosti s témami, ktoré sa v súčasnosti objavujú v Spojenom kráľovstve, ale aj v rôznych publikáciách akademických výskumníkov, ktorí sa pozerajú na to, ako sa dokážeme vysporiadať s novými sociálnymi a globálnymi médiami. A to je tá základná myšlienka alebo ten základný koncept, že takéto právne spory, ktoré sa týkajú hanobenia, za normálnych okolností zahrňajú osoby, ktoré e, ktoré majú vysokú spoločenskú hodnotu alebo vysokú spoločenskú cenu. Aj práve kvôli tomu, že náklady spojené s takýmito žalobami sú veľmi vysoké. Zároveň je tu aj nové riziko spojené s tzv. novými médiami, ktoré ale vyplývajú aj dopadov na bežné osoby, na, na na štandardných ľudí. Boli tam niektoré prípady v našich krajinách, v mojej krajine konkrétne a určite ďalší kolegovia majú svoje konkrétne skúsenosti, kde išlo o mladé ženy, ktoré boli šikanované priamo na internete a ich, eh, ich vlastne dobré meno bolo poškodené eh, a, a vlastne zničené do predvydateľnej budúcnosti. V niektorých prípadoch dokázali vlastne sa brániť pomocou trestného práva, ale je to zložité. Môžeme, môžete mať iné prípady, kde sú veci povedané alebo kde zaznejú veci na adresu konkrétnych ľudí a, a spôsobe to poškodenie ich dobrého mena. A to sa veľmi ťažko posudzuje, veľmi ťažko vyčísluje. A vy sa dopočujete len o tých prípadoch, e, kde ľudia dokázali konať právne o tých, kde nedokázali konať, nebudete počuť. Takže hovoria to, že viacerí komentátori a viacerí analytici, že mali by sme sa na to opätovne pozrieť v novom svetle. Mali by sme hľadať akýsi, akúsi e, možnosť predbežného konania, a mediácie alebo sprostredkovania. Ak sa médiá ocitnú v takejto situácie s daným jednotlivcom, mali by sme nájsť metódu toho, tak aby sa jednotlivé sporné strany dostali spolu a našli riešenie pri nízkych nákladoch, tak aby sa téma dala vyriešiť prostredníctvom ospravedlenia alebo iným spôsobom, tak aby e, boli, bola zastavená škoda e, a, neš, a nezhoršovala sa situácia v danom spore. To môže fungovať aj na medzárodnej scéne. Vieme si predstaviť e, ako by to mohlo fungovať, mohlo by to byť tým medzárodných mediátorov alebo expertov, ktorí by pracovali spoločne spolu s európskou tlačou alebo európskymi vydavateľmi na európskej úrovni, tak aby ich vlastne riešili tieto spory. To, čo chceme brániť v Európe, viac ako čokoľvek iné, je sloboda našej tlače a médií. Ale zároveň a parlament bol v tomto smere vždy ochotný podporovať práva malého, malého bežného človeka. A musíme práve túto rovnováhu zabezpečiť. Musíme zabezpečiť, aby to bolo pokryté takým spôsobom, že poskytneme prístup k spravodlivosti adekvátnym spôsobom pre obe zmluvné strany. A to môže, ale ten pracovný dokument to vytýčuje vo väčšom detaile, môže sa stať, že istá miera mediácie by mala veľmi zaujímavú úlohu v celom tomto procese. Zároveň v e, dokumente sú aj ďalšie myšlienky ohľadom toho, či sa budeme vyberať ďalej cestou Európskeho mediálneho zákona, či budeme konkrétne skúmať napríklad aj smernicu televízia bez hraníc, zároveň aj smernicu, ktorá hovorí o elektronickom obchode a uvidíme, či sa nám podarí spraviť čosi podobné aj v prípade mediálnej legislatívy. Pre takýto typ e, návrhu by som povedala, že tento e, výbor bude musieť veľmi úzko spolupracovať e, s našimi kolegami vo výbore LIBE a s výborom pre kultúru. Je to naozaj veľmi komplexná a citlivá téma. Mohla by som pokračovať pri príprave pracovných dokumentov v počas zvyšku svojho mandátu, ale v istom momente budeme musieť túto tému už uchopiť a budeme sa musieť rozhodnúť, ako chceme ďalej napredovať. Ďakujem pekne všetkým kolegom. Ja, vielen dank. Ďakujem vám. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Najprv sa chcem poďakovať za prácu e, kolegyni Diane Wallis za vypracovanie tejto predlohy a tiež za tie úvahy, ktoré prezentovala, perspektívy, ktoré tým otvára, ktoré vedú ku e, zvýšeniu právnej istoty. Myslím, že musíme zvážiť dve veci tá prvá je politická stránka. Lebo vždy musíme zápasiť o rovnováhu medzi základnými právami a ostatnými rovnako oprávnenými záujmami. V tomto prípade ide o e, slobodu tlače a ochranu údajov alebo ochranu e, osobných údajov. Samozrejme, existujú aj iné právne oblasti, ktoré e, sú vo vzájomnom e, konflikte, ale vždy je zaujímavé o tom premýšľať a hľadať riešenia. Čo môžeme my ako poslanci a členovia výboru pre právne veci v parlamente dosiahnuť? Najmä s ohľadom na takéto legislatívne návrhy, kde rôzne základné právy, ktoré častočne sú v konflikte e, s inými právami. Samozrejme, nejde o to, aby sme jedno základné právo uprednostnili pred e, iným, pretože to je práve v móde a tým by sme poškodili iné práva. Takže toto je varovanie, ktoré by som chcela vyjadriť e, v, a predoslať to ako čo si pred tým, ako pridám e, alebo vypracujem, predložím svoj príspevok. Sloboda tlače a súkromné právo alebo ochrana, právo na ochranu osobnosti e, sú tu vo vzájomnom konflikte. Všade v Európe e, sme svedkami tohto konfliktu. V Spojenom kráľovstve hovorila o tom Diana. Tam e, sú e, e, ustanovenia, ktoré zabraňujú e, e, slobode prejavu vo Francúzsku sme, e, sme boli veľmi rozrušení aferou DSK. A vieme, čo e, Luc Ferry ako bývalý minister povedal. E, tým sa vlastne znova do popredia dostáva otázka medzi politikou a žurnalizmom. Teda ako je to vlastne s ohováraním a, a slobodou tlače? Existuje nejaký spoločný menovateľ? Myslím tu na úlohu nových komunikačných technológií, najmä na internet, ale aj tie tzv. sociálne siete, na ktorých je možné veľmi rýchle rozširovať citlivé informácie nie len cestou žurnalizmu, ale celkom všeobecne a veľmi široko. Teda každý, kto má prístup na takúto sieť, sa môže hrať na žurnalistu. Teda Diana má pravdu. Tento aspekt musíme zohľadniť. Technológia sa vyvíja veľmi rýchle. Potrebujeme riešenia ešte pred ukončením nášho mandátu. A teraz druhý aspekt ide o e, právne e, otázky. Tu sa musíme pýtať e, v dvoch prípadoch. Potrebujeme nejakú normu o konfliktoch, pokiaľ ide o poškodzovanie práv ochrany osobnosti? Aká dimenzia tu vstupuje do hry? Vlastne spravidla nejde o bežného občana, Eh, z ulice, ktorý je postihnutý ohováraním. Eh, vo väčšine prípadov sú to osobnosti, známi ľudia, ktorí stoja vo svetle verejnosti. A, na tých sa zameriavajú novinári, často sú to politici, herci a, ďalej, a tak ďalej. A prečo sa zameriavajú na nich? Je to legitímne? súvisí to s e, všeobecným právom na informovanosť? Alebo keby sme citovali Paul z e, e, mail, e, ktorý myslí, že keď sa škandály neodhalujú, tak e, sa to uchopí bulvárna tlač. A tento problém sa pravdepodobne netýka väčšiny občanov, ale napriek tomu ide o závažné zásahy do e, osobných práv. A to z pravidla v záujme komerciálnych obchodných cieľov. A preto možno naozaj potrebujeme normy, ktoré by riešili konflikty. A tie samozrejme musia byť flexibilné, aby e, sa e, tým dali pokryť všetky záujmy. Dávam za pravdu Diane. Profesor von Heim E, poskytol veľmi dobré východisko. E, je to totiž e, aj druhá právnická otázka. Diana o nej hovorila. Potrebujeme európske mediálne právo? Boli sme svedkami zlyhania pokiaľ ide o tri európske inštitúcie a ich pokusy v roku 2007 Eh, dohodnúť sa na texte číslo 32. Eh, Existujú iné možnosti? Neviem. Možno by sme mohli uvažovať o prepracovaní a mohli by sme prepracovať normy na ochranu údajov alebo ochranu osobných údajov. Komisárka Redingová sa vyjadrila, že v priebehu niekoľkých mesiacov predloží nový návrh. Možno by mohla prebehnúť ešte zásadná diskusia o tejto téme a pozrieť sa na to, e, ako podľa článku 7 smernice z roku 1995 možno takéto veci riešiť. E, je to možné, že taká, takéto prepracovanie je možné aj bez rady. Mohlo by to prebehnúť na národnej úrovni. To znamená, že úrady na ochranu údajov by sami mohli určovať, kde je potrebné dosiahnuť rovnováhu medzi na jednej strane právom, právom na informácie a právom na ochranu osobných údajov. A to by a, a dozor by sa mohol vykonávať z európskej úrovne. Podľa článku 7. Vo Švedsku je sloboda tlače a veľmi, veľmi precízne ustanovenia na ochranu osobných údajov, pokiaľ ide o osoby, ktoré, ktoré musia e, byť v centre pozornosti verejnosti. E, teda mimo manželské vzťahy futbalistov sa nemajú prepierať v tlači. Alebo e, pokiaľ ide o e, e, zamestnancov hotelov, ako tomu bolo v Spojených štátoch amerických. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Ide o veľmi komplikovaný predmet. Pán kolega Zvievka, nech sa páči. Pán przewodniczący, rzeczywiście Ďakujem pekne, pán predseda. Jasné, že táto téma je veľmi zložitá, ale obe vystúpenia kolegyni predrečníčok boli jednoducho fantastické. Bolo to úplne príjemné počúvať tak e, jasné a presné názory v takej komplikovanej otázke. Pre mňa sú dôležité dva veci. Poprvé, hovoríme často o prvku um, toho zodpovednosti médií a na toto sa dívame potom z pohľadu známych e, zdrojov médií alebo televíznych programov. Ale dnes e, je zodpovednosť oveľa viac, väčšia než len v tlačových e, komunikačných prostriedkoch, ale napríklad na internete, v Twitteri a rôznych eh, z diskusných eh, fórach na internete, ktoré sa prakticky nedajú nejako kontrolovať, lebo neexistujú žiadne právne nástroje. Akým spôsobom, eh, prvne, sa teda zavedie nejaká kontrola do týchto médií, taktiež a súhlasím viac s Dianou, že je tu množstvo vecí, ktoré sa týkajú mladých je tu ľudí, ktorí nemajú dostatok prostriedkov, aby sa mohli chrániť. Pretože čo sa týka bohatých, v podstate majú aj svoje zdroje na to, aby e, sa chránili a niekedy naopak škandál potrebujú, aby získali viditeľnosť na trhu a v podstate v tejto situácii často výjdu nakoniec ešte aj posilnení, ale obyčajný človek takú možnosť nemá. A hlavný dôvod, prečo sa vlastne nemôžu chrániť, je nedostatok finančných prostriedkov, aby si našli právnika, zaplatili si advokáta, zaplatili súdne trovy, pretože vieme, že tieto súdne trovy naozaj sú e, vysoké. Preto e, táto myšlienka Dianina teda zavedenie funkcie mediátora alebo mediácie. Myslím si, že to je vynikajúci nápad že tam tu, takýmto spôsobom by sa dali mnohé konflikty vyriešiť. To by bolo niečo, čo by dostalo situáciu ako tak pod kontrolu, ale dali by sme preto všetkým možnosť práve aj tým slabším hráčom, aby sa mohli chrániť si svoje meno. Čo je možno niekedy pre nich ešte dôležitejšie než finančné škody. Ja by som asi bol rád, keby sa nám podarilo pripraviť dokument eh, pretože iste môžeme to diskutovať ešte stokrát, ale to nepriniesie výsledky, ktoré požadujeme, výsledky, ktoré sú očakávané práve aj tými slabšími medzi nami, tými slabšími medzi, medzi nami v spoločnosti. Slabšími z nás v spoločnosti. Ďakujem pekne, pán predseda. I'd like to start with agreeing with Mrs. Wallis that, that the concern about... Chcel by som povedať, že táto otázka by mala byť e, určite témou, ktorej sa mám venovať, pretože takéto prípady e, v podstate predstavujú, že dve strany voči, ktoré voči sebe stoja, sú na úplne inom ekonomickom základe a majú úplne ekonomické zdroje. Keď sa pozrite otázky hanobení, hovorení sú, zákony sú rôzne v jednotlivých členských štátoch, nikto to zatiaľ nenavrhuje, že by sa to harmonizovalo, takže je to veľmi komplexné. Čo sa týka internetu, dá sa argumentovať tým, že akákoľvek publikácia na internete už predstavuje, že to je v hociakej krajine na svete. No to je vlastne problém nielen tým, že každý si vlastne musí uvedomiť, že keď niečo dá na internet, tak je to aj v, v takej krajine, kde sa to, kde, kde napríklad také zákony to neumožňujú, aby som takto povedal. Ale zase je tu otázka no, bežných ľudí, ľudí, ktorí nemajú ani právne vzdelanie alebo nemajú e, som právnika, tiež publikujú e, ča, často niečo na internet. Takže určite je tu otázka toho, že či bude platiť súdna príslušnosť e, tam, kde to bolo publikované, alebo ako. Pretože sú tu rôzne prípady. Napríklad, dajme nejaké veľké e, bulvárne plátky, napríklad taký veľký britský bulvár. E, niečo napísali o e, poslancoch E, e, nejakom švedskom poslancovi. Určite nebude zase britská tlač zase písať o nejakom obyčajnom, e, nejakom malom švedskom poslancovi. To by určite nikoho v Británii nezaujímalo. Čiže ak budú písať, tak budú písať o nejakom europoslancovi alebo podobne. Čiže ak po, po niekom z inej krajiny, tak to buď bude nejaká celebrita, alebo ne, ne, alebo to bude potom niekto, kto je z Británie. Čiže vydavateľ vlastne by potom vydateľ by potom mohol byť, byť v spore napríklad s nejakým futbalistom, ktorý by proste si to mohol dovoliť, ak je medzinárodne známym futbalistom. Čo všetkým je dôležité nezabúdať na to, že aj keď eh, si to každý vlastne môže prečítať hlboko teoreticky na celom svete. V podstate vo väčšine prípadov si to tiež úplne každý ne, neprečíta. Akože môžete publikovať čokoľvek na internete, ale zase úplne si to každý nejde všetko prečítať. Čiže keď je niečo publikované, rozdiel je, či je niečo na prvej stránke, alebo na titulnej stránke SANu, alebo niekde na internete. Nezíska to rovnakú pozornosť, e, pretože aj keď to kvázi vyzerá atraktívne tiež ešte neznamená, že si to každý prečíta. Infakt, v podstate si to prečíta dosť málo ľudí. Teda keď hovoríme o tom, že mnohí ľudia, obyčajní ľudia píšu k, k, e, kadečo a, čo, a ako to spada pod zákony 27 členských štátov. Čiže ak ide o právo jedného občana píš, ak jeden občan píše o nejakom inom občanovi, tak to prakticky vonkoncom nikoho nezaujíma. Ak je to obyčajný človek, ktorý píše o celebrite, tak podľa mňa by takýto eh, jednotlivec, ktorý bloguje, by mal vedieť aspoň, aké zákony platia v jeho krajine, keď píše o nejakom futbalistovi alebo o nejakom medzinárodnom futbalistovi, ale tiež si nemyslím, že Švedska o súkromnej osobe by mala poznať úplne všetky zákony všetkých krajín. Takže vo všeobecnosti by som povedal, áno, myslím si, že táto, e, tento publikácia podľa jednotlivých e, krajín, pokiaľ nebudú nejaké iné ustanovenia, toto by mala byť e, tým, tým hlavným princípom. Teda... Io voglio personalmente ringraziare Diana per le cose che ha detto. Ja by som chcel poďakovať Diane za to, čo tu povedala. Takže to vytvorilo veľký záujem, aj právne, aj politický, aj sociálny. E, toto je v podstate odborný právnický výbor, tak ale my sme zároveň aj parlamentným výborom, takže musíme riešiť aj politické otázky. Tak ako, a to, čo stolila Diana, je veľmi zložitá téma, pričom nie je to celkom čierno-biele pretože vždy sú všade určité sivé zóny, kde sú vlastne prelínajú rôzne ustanovenia, zákony, predpisy, alebo aj často aj odborné otázky. A našou úlohou teda je snažiť sa pripraviť nejaké riešenie e, tejto situácie a nie teraz mať prelínajúce sa aspekty. Tak ako som si počul Dianu a ostatné kolegyne a ostatných kolegov, tak um, akým spôsobom môžeme pokračovať ďalej. Európsky parlament určite by mohol dosiahnuť viac než, národný, eh, parla, než nejaké národné parlamenty, pretože pre nás to zase nie je až takým horúci zemiak. No, a potom by tomu museli ratifikovať národné parlamenty. Takže ja by som v tejto súvislosti položil jednu otázku. Sloboda tlače je veľmi hodnotným no, no, slobodou a tá je vždy ohrozená. Tiež nie je všade vždy zaručená Tiež je to často predmetom rôznych ekonomických záujmov. Samozrejme, že môžete si vlastne kúpiť zdroje informácií, čo predstavuje veľmi veľké nebezpečenstvo, na to nesmieme zabúdať. Avšak dnes sloboda tlače, alebo jednoducho sloboda vyjadriť svoj názor, neznamená tiež, že je zároveň aj, nepredstavuje aj zároveň aj slobodu tej osoby, ktorá prináša správu, ale aj slobodu tej osoby, ktorá má byť príjemcom, alebo na koho je táto správa e, e, určená, o koho sa tá správa týka. A často to znamená, že noviny vlastne musia to, to dodržiavať, čím nie sú až také slobodné, pretože musia rozhodnúť aj o tom, že kto táto osoba je. Ale to je niečo, čo nebolo nikdy zdôraznené veľkými teoretikmi v tejto oblasti. Ale je to určite právo poznať a vedieť Myslím si, že preto si myslím, že to, čo dnes každý navrhol v našej diskusii, je veľmi dôležité a pozitívne, ale je treba zabezpečiť dodržiavanie jednotlivých slobôd, ale zároveň aj spôsob, akým spôsobom sú tieto slobody dodržiavané, akým spôsobom spoločnosť chce doslovne uplatňovať demokraciu. možno by bolo dobré e, prijať zjadianené návrhy, že urobme krok vpred, pri e, prípravou týchto požiadaviek, ale zároveň prípravou aj nejakého určitého riešenia. Ja si takisto myslím, že by bol dobrý nápad e, prijať určité rozhodnutie, nejaké také prevádzkové rozhodnutie, ktoré by z tohto návrhu mohlo vzniknúť sú v tomto dokumente určité myšlienky, ktoré stojí za to posunúť ďalej a každý z nás by mohol určitým spôsobom prisieť. Um, ehm, ale téma ako taká je zložitá pre celú spoločnosť a táto diskusia je mimoriadne dôležitá. Predseda, ďakujem pekne. Ešte v závere dávam slovo Dajne Wallis. Vážený pán predseda, chcem naozaj veľmi pekne poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli k tejto diskusii. Bola to naozaj veľmi zaujímavá debata a musím povedať, že toto bolo práve to miesto, ku ktorému som sa chcela dopracovať, tak aby sme mohli začať eh, proces napredovania. Len niekoľko poznámok. Eh, predovšetkým, aby som odpovedala pánovi Enströmovi. Určite budete vedieť o tom, že ženy, s ktorými údajne Julian Assange mal mať vzťah, ktoré boli švédky, e, boli e, spomínané v britských novinách a rozhodne by sa im asi nepáčilo všetko to, čo oni sa o nich napísalo. Tieto veci sa môžu stať ľudia sú e, zapojení na periférii s rôznymi celebritami rôznych typov a zrazu sa môžu ocitnúť v médiách. Písa sa o nich, píše sa o nich takým spôsobom, ako sa im nepáči. A to v iných krajinách. Nie sú to nemožné prípady, a ak sa k ním, e, ak sa stanú, tak vždy sa vždy dôjde k veľkým škodám. Nemali by sme nejakým spôsobom podceňovať to, akým spôsobom k takýmto prípadom môže dôjsť. A to isté platí aj o ľuďoch na internete. E, vizibilita e, toho, ako jeden človek píše o druhej osobe, nie je tak vysoká, ako keď e, mainstreamové printové médium, keď o niekom píše, ale dôležité je to, že poškodenie dobrého mena môže byť pomerne markantné a až extrémne v danom prostredí. A práve preto musíme nájsť spôsob, ako vyvážime vlastne vyváženie týchto práv e, a ako zároveň dokážeme zabezpečiť e, práva na ochranu osobnej, e, osobnej integrity a zároveň ako zabezpečíme právo na slobodu vyjadrovania. Takže pán Beringer to veľmi správne pomenoval. Pán predseda, neviem, ako ďalej napredovať. Ak ak to urobíme ako správu z vlastnej iniciatívy, mm, to môže byť jeden nápad, alebo čo by bol ten vhodný ďalší krok v tomto procese? No, ja som túto diskusiu pochopil tak, že mali by sme teda pripraviť konkrétne návrhy, o ktorých potom budem diskutovať a potom by som, e, mali by sme teda pripraviť z toho pracovný dokument týchto našich názorov. Takže tým môžeme túto tému uzavrieť a dostávame sa tým pádom Aha, to je, áno, to je správa z vlastnej iniciatívy, ale nemáme zatiaľ pracovný dokument. Áno, presne to, čo som povedal, čiže v septembri budeme mať pracovný dokument z tohto. Dobre, takže potom je bod e, číslo 11, ten môžeme odložiť, tak ako nás žiadal kolega Žobro. A teraz prejdeme k ďalšej téme, ktorá sa týka e, spoločného patentu. Pán kolega Rabkaj, vy máte teraz e, najväčšiu, najväčší legislatívnu časť tohto balíčka. Že ja by som teda začala, aby, pokúsim sa teda byť stručný, aj keď by si myslím, že už e, tu bolo povedané niečo, čo povedal pán e, Baldassare. Začala, ale nemôžem to nechať v kľude, musím povedať, že v e, štyroch veciach ja by som sa možno mohol pripojiť tomu, čo povedal kolega Balzár, alebo čo by on bol povedal, alebo možno aj v budúcnosti ešte povie. Lebo, pán predseda, vy ste povedali, e, e, poprvé je to balíček, ktorý sa skladá z troch eh, zložiek. A myslím, oprávne hovoríte, že samotné nariadenie je e, jadrom tohto balíčka. Je to ten najväčší komplex, ale v porovnaní s tými druhými dvomi témami možno nemá, nie je tak politicky sporný ako tie ostatné e, dve témy. Ale práve preto by sme o nich mali hovoriť naraz. Diskusie, ktoré prebehli v minulosti, ktoré viedli k rozhodnutiu pre posilnenú spoluprácu, sa netak, netýkali tak veľmi nariadenia o patentoch, ale išlo skôr o jazykové otázky a tiež e, pokiaľ ide o, o e, súdnictvo a e, rada požiadala Európsky súdny dvor o stanovisko a to ovplyvní našu prácu ale to je vlastne e, vaša úloha, aby ste e, na to dohliadli. Ja chcem e, pripomenúť, že posledná spolupráca e, v oblasti patentov nie je novou témou. Mm, možno, že by sme, už sa treba pozerať do učebníc dejepisu, aby sme e, sa dozvedeli, že v 60 rokov minulého storočia existovali prvé pokusy na európsky, vytvorenie európskeho patentu. To ale vždy zlyhalo a potom prvý významný medzník, ktorý ale už e, je tiež 10 e, rokov za nami, bolo to v roku 2000, e, keď komisia predložila konkrétny návrh. Parlament, ako je obvykle, ako to poznáme, rýchle a efektívne vypracoval svoje stanovisko v prvom čítaní, ale potom sa to všetko zmrazilo v rade, hlavne pre otázky prekladov. A teraz sa parlament vždy e, vyslovoval za jednotný európsky patent a to je e, čitateľné aj na vašej správe, pán predseda, o posilnenej spolupráci veľkou väčšinou bola schválená. A aj v nedávnej minulosti, teda minulých týždňoch a mesiacoch, e, išlo o dve e, správy z vlastnej iniciatívy e, z výboru ITRE. Išlo o inovácie a priemyselnú politiku Európskej únie. Bola to správa kolegov Lange. Išlo o e, priemyselnú politiku v veku globalizácie a tiež kolega Judith Merkis, Inovačná únia a svet po kríze. Teda tiež tam boli jasné stanoviska za jednotný európsky patent. No, formálny súhlas e, s poslednou spoluprácou teda existuje. A v oboch, v oboch témach sa to ešte raz vyslovene potvrdzuje. Takže väčšinový názor v parlamente je jasný. Návrh, ktorý prišiel z komisie, ktorý je rozvedením posilnenej spolupráce, nechcem vás nudiť tým, že budem hovoriť o detailoch, teda články o definícii, rozsah pôsobnosti, eh, predpoklady na získanie eh, ochrany patentu, právna pôsobnosť a finančné, eh, finančné ustanovenia. Ja som našiel asi 5-6 bodov, kde by som chcel hovoriť o tom, čo je vlastne menej sporné politické, ale napriek tomu ešte tu je istý konfliktný potenciál, najmä keď počúvame, o čom sa diskutuje v rade. Oni už začali s diskusiou, ale možno, že aj tu v parlamente jedného z 23 jazykov a nebude to jeden z oficiálnych jazykov patentového úradu, čiže angličtina, nemčina, francúzština. Ďalej e, článok 6 e, pokrýva prechodné ustanovenia. ktoré sa týkajú režimu prekladov. Takže počas obdobia 12 rokov, kým nesískame E, automatický prekladový režim do všetkých oficiálnych jazykov Európskej únie, tak tieto žiadosti budú riešené takýmto spôsobom. Ak tieto jazyky majú byť angličtina, a e, francúzština a nemčina, tak potom plný preklad daného patentu bude poskytovaný v angličtine. Ak jazyk je angličtina, tak potom plný preklad daného patentu e, bude preložený do oficiálneho jazyka e, členského štátu, ktorý je zúčastnený daného sporu a nie je to francúzsky a nehovorí francúzsky alebo francúzsky alebo nemecky. Budeme samozrejme čakať na vývoj toho automatického prekladového systému a ak to bude nutné, komisia predloží e, správu ohľadom mm, návrhu na ukončenie tohoto prechodného obdobia. Automatické obdobie sa skončí, prechodné obdobie sa skončí automaticky po 12 rokoch. Článok 7 popisuje e, tento návrh a plánovaný vstup do platnosti. To sú čisto len tie technické aspekty toho nariadenia. Nebudem opakovať všetky tie argumenty, ktoré už zazneli ohľadom potreby e, jednotného systému patentov a zároveň aké ťažkosti máme s tým, že sme mimo tohoto trhu e, kvôli celkovým nákladom, ktoré sú spojené s, predk- s predkladaním patentov v Európskej únii. Ak chcete registrovať patent v 13 krajinách, tak e, vám vznikajú náklady na úrovni desiatich až viacerých násobkov ceny e, jednotnej registrácie patentu v USA alebo v Japonsku, povedzme. Takže táto stratégia jednotného európskeho patentu spadá do stratégie komisára Barniera. Prvá téma, myslím, že to musíme zobrať do úvahy pri diskusii o tomto nariadení. Máme tú celú sériu finančných dokumentov, ktoré musíme brať do úvahy, vychádzajúc z EU 2020 a stratégiou EU 2020, kde podpora malých a stredných podnikov sa dostáva do samotného jadra celej stratégie a všimli sme si konštantné ťažkosti malých a stredných podnikov a pri ich vstupovaní a zapájaní sa do, do vývoja a výskumu, do vedeckých výskumných aktivít. Samozrejme, neexistuje tu žiaden priestor eh, pre malé a stredné podniky v rámci tohoto systému. A teda mm, myslíme si, že tomu sa nedá vyhnúť, najmä keď eh, zoberieme do úvahy niektoré ad hoc eh, procedúry a niektoré ad hoc ustanovenia, ktoré sa majú s týmto vysporiadať. Napríklad musíme myslieť na to, akým spôsobom vyriešime prípadne sporné témy v danom patentovom systéme, keďže to vyžaduje možnosti keďže to vyžaduje aj adekvátne finančné možnosti a, a zároveň bude nevyhnutné, aby sme aj finančný režim e, indikovali v podobných líniách. Tu sa napríklad hovorí v článku 5 o kompenzačnom systéme pre ceny e, spojené s prekladom, ak je žiadosť podaná Ak je rozpodaná v jednom z oficiálnych e, európskych jazykov. Je to maximálny strop pre, pre, pre to preplácanie, ale opäť nechápeme, prečo tento oficiál, táto oficiálna cena hovorí o cene jednej strany a nehovoríme tu o, celé, o, pre, o cene prekladu jednej strany, nehovoríme tu o nákladoch na celú procedúru registrácie patentu. Opäť tu nie sú ustanovenia pre malé a stredné podniky. Myslím si, že niektoré iniciatívy budú musieť vyplývať aj z našej strany, a to spolu aj s kolegom Rabkajom nechcem spôsobovať príliš veľa problémov pri hľadaní riešenia, pretože samozrejme je to politické rozhodnutie, ktoré musíme prijať. Ale musíme si uvedomiť, že 75% patentov, ktoré sú predložené, e, sú predložené v angličtine. A sú to niektoré ďalšie dôležité ustanovenia vo Francúzsku a Nemecku 31% patentov sa predkladá v angličtine. A to zároveň e, aj počerkuje všeobecné používanie angličtiny. 81% e, patentov v Belgicku je v angličtine, 97, e, 97% je v Dánsku v angličtine, v Holandsku je to opäť veľmi vysoké percenté, vo Fínsku 98% z Talianska a Švédska. Takže naozaj obrovská väčšina krajín a podnikateľov v týchto krajinách predkladá žiadosti v angličtine, pretože angličtina je dnes jazykom prvej voľby prípade vedecko-výskumného sektora a v prípade podnikateľského sektora. 97% publikácií o výskume a vede sa publikuje v anglickom jazyku. Takže opakujem, nejakým spôsobom nechcem napadnúť tú základnú formulu, ktorá je vytvorená, to sme už pre, prekonali sme tie politické problémy aj naše odvolanie na európskom a, súdnom dvore a tak ďalej. My sme, to nás nezaujíma. To, čo nás zaujíma je, aby sme nezabudali na to, že táto téma nie je o francúzštine, nemčine, taliančine, španielčine alebo, alebo akomkoľvek ďalšom jazyku. Ten základný problém je, že, zachováva, že uznanie angličtiny ako relevantného jazyka, a máme to zároveň relevantný jazykový režim, to je spôsob, ako chceme konkurovať Číňanom, pretože to, čo sa deje, je to, že vidíme stále väčšie šírenie e, čínštiny vo vedeckom jazyku. Publikácie v čínštine sa zoštvornásobili a zhruba 110 tisíc článkov sa teraz publikuje už aj e, po čínsky. To, to, to bolo číslo rok 2008 a nemôžeme teda ignorovať túto skutočnosť. Tým, že sa snažíme zabezpečiť tento systém a tým, že e, etablujeme tento systém ako relevantný jazykový režim, je, hovoríme tu o zachovávaní alebo respektíve o udržiavaní jazyka, ktorý sa globálne veľmi rýchlo rozširuje. No a na záver súhlasím s pánom Rabkajom ohľadom potreby udržiavania konzistentnosti medzi týmito troma nariadeniami a síce jazykovým režimom, registráciou patentov a správou patentov. Musíme nájsť riešenie eh, v oblasti jurisdikčných problémov tiež. Myslím, že všetci už čakáme na hlasovanie, ale rád by som to uzavrel dvoma otázkami, ktoré by som chcel položiť komisii a ak to nie je to správne miesto, tak v tom prípade Ak komisia nedokáže odpovedať dnes, tak si počkám na odpoveď inokedy. Prvá otázka sa týka e, článku 5 ohľadom konkurenčného systému, kde je strop pre náhrady. E, to, tam, tam hovoríme o nákladoch na preklad jednej strany, celého prekladu alebo celého procesu a zároveň, čo je pointa tohoto kompenzačného systému, aké limity tu chceme v podstate vytvoriť tak aby sme vytvorili stropný limit pre kompenzačný systém, no a článok 6 o jazykovom režime, respektíve ohľadom platnosti prechodného režimu. Tu sa hovorí, že je tu časové obdobie 12 rokov, neberúc do úhľadu stanovisko expertného výboru o, eh, o kvalite prekladov. To je podľa môjho názoru trochu arbitrárne rozhodnutie, najmä keď si uvedomíme, že je tu záväzok pre, výber, pre výbor začať posudzovať kvalitu prekladov až po šiestich rokov. Takže ten časový harmonogram musí byť lepšie vyjasnený. Samozrejme, všetky príspevky, návrhy a požiadavky zo strany kolegov eh, budú viac ako vítané, tak aby nám pomohli vytvoriť túto prácu ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne kolegovi Baldasárovi a teraz e, tretie, tretí spravodajca. musím teda, keďže máme veľmi málo času, tak e, ide naozaj skutočne len o právne konštrukcie, pretože my sme vlastne diskutovali o týchto troch otázkach ako v rámci balíčku, takže na niektorých miestach to vyvolalo určité problémy, ale my sa na to dívame spolu ako na palíček a takto potom o to budeme aj spoločne e, o tom rozhodovať. A myslím si, že je tu ale celá séria e, vlád na rade, ktorí vlastne kladú e, zatiaľ to ešte ne, ne, dohodu a takisto to bude aj z, strany, z pohľadu rady, teda bude musieť predstavať spoločný návrh rady. Potom by som sa vyjadril k tomu, čo podal pán kolega Rabkaj, čo sa týka poplatky poplatkov e, a článok, e, aby sme využili článok 290, e, to už vlastne bolo spomenuté pretože je jasné, že nie je, úplne je jasné, že to nie je vonkoncom žiaden implementing act, ale že to je delegated act, takže vlastne nedáva tu žiadnu možnosť ani parlamentu k tomuto sa vyjadrovať, ale keď, čo sa týka ustanovovania potom poplatkov, to bude potom otázka Európskeho patentného úradu, a, e, ale my sa tu môžeme, te, mohli by sme si tým pádom tú diskusiu o tom, že či je to podľa článku 296-291, ale vlastne um, podľa mňa je jasné, že e, člen, člen 290 to teda by nemal byť. E, teraz e, vidím, že máme maďarské predsedníctvo, ktoré by chcel povedať potom komisia a potom Miguel. Takže nech sa páči maďarské predsedníctvo. Hm, ďakujem pekne, pán predseda, pán predsedač, plní poslanci. Prešlo 5 mesiacov od kedy maďarské predsedníctvo sa prihováralo vášmu výboru k tejto téme patentovej reformy odtedy došlo k výraznému pokroku a my sa stále blížime viac k e, spoločnému e, patentovému systému. E, sú tu dva nevyhnutné opatrenia, tak ako spomenul aj pán predseda, ktoré to je, mali by predovšetkým zabezpečiť konkurencieschopnosť. Na páse rozhodnutia parlamentu z 15. februára rada autorizovala 25 členských štátov, aby vytvorili posilnenú spoluprácu na začiatku tohto e, komisia prijala v apríli dva návrhy nariadení. Jedne sa týkal e, jednotnej spoločnej ochrany a jednak jazykovému režimu, tak ako to obaja spravodajcovia spomenuli, už sa dnes o tom diskutovalo. To, čo sa tu nediskutovalo, sa prebralo na rade. Keďže sa vzalo do úvahy urgentnú potrebu e, priemyslu, začala okamžite pracovať rada, prebehlo niekoľko mítingov a rokovaní rokovania pokračujú dobre. Diskusia, diskusie takisto potvrdili, že mm, mm, už je vysoká potreba, respektíve už je mm, veľká, veľká túžba dosiahnuť dohodu. 13. maja na rade bola výmena názorov k týmto návrhom a predsedníctvo veľmi podporuje pokračovanie v tejto práci. Aby sa dosiahol tento cieľ, sme teda zvolali mimoriadnú radu na 27. júna a cieľom je teda prijať všeobecné mm, usmernenia k obom týmto nariadeniam, o ktorých dúfame, že tie uložnia dosiahnutie dohody medzi zákonodarcami snáď ešte v prvom čítaní, keďže musíme dosiahnuť eh, prvé eh, alebo eh, nejaké výsledky pre naše firmy čo najskôr. Bez toho, aby som šiel príliš do detajlov, chcel by som teda len sa vyjadriť tomu, čo povedal pán predseda aj pán spravodajca Rabkaj, že v tejto fáze členské štáty e, prakticky vystupovali jednohlasne z hľadiska poplatkov, čo sa týka jednotného patentového e, súdneho alebo systému tak rada vyjadrila svoje negatívne stanovisko v marci a na báze tohto komisia pripravila dokument, ktorý e, popisoval E, postup a postup pre jednotlivé súdy. A to vlastne bolo pokračovanie práce ešte predchádzajúcich predsedníce 13. mája. E, ministri rade E, mali politickú diskusiu k tomuto dokumentu a jasný signál vyslali, že je treba dokončiť už rýchlo tieto práce na, tejto, tomto materiáli. Je treba nájsť najefektívnejší spôsob, aby sa teda našiel teda efektívny e, systém pre uplatňovanie práva patentovej ochrany a malo by to vlastne byť dokončené už počas budúceho predsedníctva, teda polského. E, takisto bolo viackrát povedané, že nedostatok e, e, právnej istoty, z ktorý je to jedna z naj, najviac chýbajúcich vecí, ktoré máme nedostatok teda jednotnej patentovej ochrany a teraz je už tá správna chvíľa, aby sme sa dopracovali dohody a túto chvíľu treba využiť e, a nesmieme znížiť aj mieru e, ambície. Teda táto reforma je pod patentovej ochrany na európskej úrovni sa musí čoskoro dokončiť a musí to byť pragmatické a efektívne pre všetky zúčastnené strany. Veríme, že teda maďarské predsedníctvo výrazne prispelo k tomuto urychleniu procesu, čo je nevyhnutné pre náš európsky priemysel, aby zostal naďalej konkurencieschopný na globálnej úrovni. Dovolte, aby som poďakoval za vaše záväzky aj za vaš eh, veľmi vynikajúcu spoluprácu, teda za váš záujem, ktorý výrazne prospel eh, nášmu úspechu. Verím, že budúce predsedníctvo takisto bude mať možnosť zažiť túto vynikajúcu pridanú hodnotu vynikajúcej posilnenej spolupráce medzi radou a parlamentom, aby sa dokázalo pretlačiť tento veľmi komplikovaný e, veľmi komplikovaná téma. Predseda, máme teraz e, technický problém, pretože zoznam rečníkov sa mi neustále predlžuje. Teraz by som urobil návrh e, nasledovný, teda dáme slovo komisii a potom budeme hlasovať. Um, potom budeme mať tú diskusiu po ukončení roz, e, hlasovania. Ja to technicky nevidím, pretože vlastne mali by sme hlasovať, inak by sme to hlasovanie nestihli. Takže teraz dám slovo e, komisii pani Frulinger a tým potom ukončíme diskusiu. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman, um, honorable members of the... Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia bude veľmi stručná. Obmedzíme sa na odpovedanie dvoch otázok, ktoré nám tu boli priamo položené pod predsedom Baldesarem. Prvá otázka sa týka článku 5 a preplácania nákladov na preklady, ku ktorým vzniká, ktoré vznikajú pri podávanie žiadosti o patent v jazyku, ktorý nie je jedným z úradných jazykov Európskeho patentového úradu. Napríklad je to v taliančine a táto žiadosť musí byť preložená do jedného z týchto troch jazykov Európskeho patentového úradu. Čiže to podľa toho, ako to dnes e, e, uvádza článok 5, toto sa dá pre, e, preplatiť do po, do limitu a ak som pochopila dobre otázku, otázka súvisí, že či tento limit je pre náklad za preklady sa podľa strán, alebo je to či to strop, celkové náklady súvisiace s prekladom. Komisia teda hovorí, že text článok 5 nie je naozaj celkom dostatočne jasný a bolo by ho treba zrejme viac objasniť Zámerom teda skôr bolo eh, preklad po, po hranicu určitých počtých prekladov určitých strán, pretože tam, ak by to šlo všeobecne od preklady, to by bolo príliš drahé. Takže ďalšia otázka pána Valdesareho sa týka článku 6. A prvá otázka je, že prečo hodnotenie kvality hod, um, automatických od automatických prekladov, prečo sa to vyhodnotenie je až po šiestich rokoch. Eh, eh, my sme toho názoru aj po diskusii s Európskym patentovým úradom a s kolegami, ktorí sa venujú otázkam prípravy programov eh, automatického tlmočenia že 6-ročné obdobie je realistický čas pre pri rozvinutie vysokokvalitných prekladateľských softverov. Medzi tým e, Európska komisia tiež vyvinula určité úsilie a urobila revíziu tejto, tohto časového harmonogramu, takže to vyhodnotenie by sa prípadne mohlo aj začať skôr než za 6 rokov. A potom ďalšia otázka sa týkala celkového obdobia pre anglické preklady, ktoré boli obmedzené na dva roky. No, my tu absolútne potrebujeme jeden teda, už konečný termín, pretože ten jazykový režim alebo pre, prekladový režim sa dá zmeniť len veľmi len kvalifikovanou väčšinou, čiže nedá sa to nejakým spôsobom zmeniť nejakou pozmenujúcou eh, pozmeňujúcou klauzulou ani nejakým spôsobom to nie je možné meniť. Takže, ale čo sa týka e, rozvoja e, strojových prekladov, je tu maximálne predstaviteľné obdobie na rozvoj takéhoto vysokokvalitného softvéru, e, ktorý by mohol byť skôr k dispozícii, aby to mohol byť preklad do všetkých jazykov. Gut, dann wir jetzt, wir das jetzt hier, das... Predseda, ďakujem pekne, takže teraz Prejdeme priamo k hlasovaniu a myslím, že všetci ste tu prítomní. Včera sme o tom diskutovali aj s koordinátormi, e, že je tu téma e, právneho základu. Čiže sú to veci, ktoré sú... Čiže o tom sa bude hlasovať o návrhu Takže sú k tomu nejaké ďalšie poznámky, teda, že všetko je jasné. Takže budeme teraz hlasovať o, teda, o danévom postupe, že či vôbec o tom budeme diskutovať, či nie. Nech sa páči pani Geringer. Ďakujem, pani przewodnicząca. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som chcela pripomenúť jednu veľmi dôležitú otázku pánovi predsedovi lebo na poslednom zasadnutí nášho právneho výboru sme sa dohodli ešte pred eh, schôdzou som teda položila otázku sekretariatu, že či neexistuje taká možnosť, aby sa toto odlož- hlasovanie odložilo. A vtedy e, sme boli nejakým spôsobom limitovaní tým, že hlasovanie vo výbore e, ITRE bolo plánované na skôr. A potom sme sa rozhodli, že budeme hlasovať preto neskôr. A, no ale na hlasovacom zozname ITRE je poznámka o tom, že my budeme hlasovať e, neskôr. Čiže sa teraz teším, že to takto je. E, pretože je to veľmi dôležité, pretože by to vytvorilo veľmi nebezpečný precedens, keby my sme dnes nehlasovali o tomto návrhu. Takisto by som chcela pripomenúť, že podľa mňa hlavným, hlavným základom teda e, smernice o jadrovom odpade sú predovšetkým zmluvy Euroatom a spolu s článkom 192 o zmluve o fungovaní Európskej únie. Toto je veľmi dôležité, takisto dovolte, aby som uvolatnila argumenty, ktoré som vám už poskytla minulý mesiac, a to konkrétne, že Zvyčajne Európska komisia sama rozhoduje o otázkach, ktoré sa týkajú jadrovej energetiky. Avšak dnes keďže Lisabonská zmluva už platí, tak Európsky parlament by mal byť zúčastnený tohto procesu prijímania rozhodnutí k tejto téme. A toto je možné, pretože máme tu dvojitý právny základ, čiže ešte raz by som pripomenula eh, no, nej, navrhy, že správny právny základ je článok 31-32 TFEU a článok 192 toto umožňuje lepšie posudzovanie konkrétne tém, ktoré sú e, veľmi citlivé a hľad vyžadujú si ochranu, preto som bola za to, za ten duálny právny základ. Predseda, ďakujem pekne. Pán kolega Lichtner, ja len veľmi stručne, nemám žiadne e, námietky voči tomu odloženiu hlasovania to je jasné. Potom v samotnej vety, my sme o tomto už diskutovali eh, aj k tomuto stanovisku. Ja by som len chcel povedať, že určite by bolo eh, želateľné, keby aj Lisabonská zmluva bola v, tých, v týchto aspektoch použila, použitá a takisto, aby sme aj my mohli spolurozhodovať ako parlament a pretože je jednoznačné, že v, európskej, e, v rámci Lisabonskej zmluvy e, je uvedené, že platia zmluvy Euratomu a všetky e, ustanovenia tých, títo musia byť v súlade s Euratomom, s zmluvami, aby vlastne nedošlo k nejakej konfliktu kompetencií A to, že my budeme spoludovať, to jednoducho nestačí, keď by sme chceli my pozmeniť e, právny základ e, predseda. Ale my sme to takto pochopili, že teraz je niekto proti tomu, e, niekto, takže je to tým pádom vyjavené. a my teraz budeme hlasovať o návrhu pani Geringer, aby sme toto rozšírili o ochranu životného prostredia, teda kto je za? Wer ist dagegen? Kto je proti? Tiež prosím, ukážte, preukážte sa, tak musíme to teraz spočítať. 11, e, 11. Takže tým pádom je návrh spravodajkyne zamietnutý. Dobre, tak ešte raz to spočítame. Prosím vás pekne, to je za. E, ukážte sa rukami, je to 11? Kto je teda proti? 11. Čiže zdá sa, že to je jednoznačné. Dvakrát sme to počítali, 11, 11 e, zamietnuté. Dobre, takže týmto sme vybavili tento bod. E, prejdeme teda k ďalšej správe, správe Európskych e, školský systém. Pani Ekström, môžeme hneď hlasovať. Takže pozmeňte číslo 1, to je za. hier. Lichtenberger, Okay, okay, nein, nein, war mein Fehler. Nie to bola moja chyba, hovorí predseda. Najprv ide správa pani Lichtenberg. Začíname teda s pani Lichtenbergovou a tam pozmeňujúci návrh pani Wikström. Tak toto je. To je za, to číslo 1, to je proti, to sa zdržal, tam prijaté 5-1, kto je za, proti, prijaté 5-5, kto je za, proti, prijaté. Kompromisný návrh číslo 1, kto je za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 2 od pani Wikströmu, to tým pádom je vybavený. Prejdeme kompromisný návrh číslo 2, kto je za, kto je proti, prijatý. Potom 5 12, kto je za, kto je proti, to musíme spočítať. Prosím vás ešte raz, to je za, proti, prijatý. Imko 5, kto je za, proti, prijatý. Pety 8, kto je za, pri, proti, prijatý. Imko 11 ústny e, ústnym pozmeňujúcim návrhom. Pani Lichtenberger, nech sa páči. Ja to môžem prečítať e, po anglicky ešte pred ústnou podnocím návrhom bol kompromisný návrh, že to pre do úvahu, že EU e, e by mohol and calls on the Commission to extend the coverage of the EU pilot from uh, 24 to 27 member states. So this was the compromise. Tak. Takže toto bol text kompromisu. Kto je za? Prosím, preukážte sa rukami, kto je proti. Prijatý 5, 7, kto je za? Kto je proti? Prijatý. 5. 9. Kto je za? Proti. Tiež prijatý. 5. 13. Kto je za? Proti. Prijatý. 5. 14. Kto je za? Proti. Prijatý. 5. 11. Kto je za? Kto je proti? By som povedala, že to bolo tiež prijaté. No, počítame ešte raz. 5. 11. Proti prijatý 12 ku 9. Alebo 12 ku 10. 5 10, to je za? Proti? Prijatý. Imko 2, kto je za? Proti? Prijatý. Imko 1, kto je za? Proti? Prijatý. Imko 8, kto je za? Proti? Prijatý. Imko 9, to je za? To je proti? prijatý 5. 4, kto je za, proti, prijatý 5. 15, kto je za, proti, rovnako prijatý IMKO 3 a 4, kto je za, proti, prijatý IMKO 6, kto je za, proti, prijatý IMKO 7, kto je za, proti, prijatý IMKO 12, kto je za, proti, prijatý IMKO 14, kto je za, proti, prijatý IMKO 13, kto je za, proti, prijatý PETI 2, kto je za, proti, prijatý PETI 3, kto je za, proti, prijatý PETI 6, kto je za, proti, prijatý. Potom pozmeňujúci návrh číslo 4, Wikström, kto je za, proti, prijatý Imko 10 tým pádom vypadáva, potom hovorí o celej správe, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Jednohlasne prijaté, takže ešte musíme hlasovať o, tomto, o tejto prílohe. Ak e, teraz e, kompromisný návrh číslo 1, nie, to už je započítané? Dobre, tak to je to vybavené. Dobre, to máme vybavené. Teraz ďalšie hlasovanie je správa Karim. Tu začíname pozmúť návrhom číslo 14. Kto je za? Kto proti? Kto je prijatý? 15 vypadáva. Áno. 16. Kto je za? Proti? Prijatý. A v kód 2 už ne, ne, ne, imko 1, kto je za, kto je proti, prijatý. Imko 20, kto je za, proti, Tiež prijatý. 17. Kto je za? Proti? Prijatý. A v kotri vypadáva kompromis 3. Kto je za? Proti? Prijatý. Potom až avko 6. Kto je za? Proti? Hlasujte ešte raz, kto je za? Proti? Ja mám pocit, že to je rovnaký počet hlasov. No, tak ešte raz, Avko 6 je za. Dvanáct, takže je to proti, je to prijaté. Avko 7, kto je za? Proti. Prijatý Avko 8, kto je za? Proti. Prijatý 20, kto je za? Proti. Prijaté Teraz e, tu je niečo technické. Dobre, 23, kto je za? Proti? Prijatý. 24, kto je za? Proti? Prijatý. 25, kto je za? Proti? Prijatý. 26, kto je za? Proti? 26. Pán kolega Karim, nech sa páči. Pán predseda, ja mám ústne pozmeňujúci návrh k 26. Len to, aby sme vymazali slovo meet our national targets, čiže musia splniť svoje vlastné ciele. Čo znamená, že vyvoláva, zvolá členské štáty potom, aby e, boli konzistentní a pokračovali konštruktívnej spolupráci s národnými parlamentami v tejto otázke. OK, Einwendung dagegen? Je voči tomu niekto? Namietku má? Pani Geringer, máte namietku? Ja by som chcela povedať, že teda súhlasíme s týmto ústnym pozmeňujúcim návrhom a budeme ho podporovať. Dobre, takže sme tomu rovni, nikto nie je proti tomu, takže sme to teda do, umožnili. Hlasujeme o 26, kto je za, aj s ústnym podmieným návrhom, ktorý bol proti, prijatý 29, to je za, proti, namietnutý. Kompromis 8, kto je za, proti, prijatý. Potom 21, imko, kto je za, proti, prijatý. Imko 9, kto je za, pri, proti, prijatý kompromis 6, kto je za, proti, prijatý. Potom 31, kto je za, proti, prijatý. Imko 8, to vypadáva. 32, kto je za, proti, to prijatý. 34, kto je za, proti, zamietnutý. 33, kto je za, proti, prijatý. Kompromis číslo 5. Kto je za? Proti? Prijatý. 35 vypadáva. 14. Kto je za? Avko 14. Proti? Prijatý. 37. Kto je za? Proti? Zamietnuté. Imko 2. Kto je za? Proti? prijatý IMKO 4, kto je za, proti, prijatý IMKO 22, kto je za, proti, prijatý kompromis 4, kto je za, proti, prijatý AVKO 16, kto je za, proti, prijatý AVKO 11, kto je za, proti, prijatý 14, 40, kto je za, proti, prijatý vko 10, kto je za, proti, zamietnutý kompromisný návrh číslo 7, to je v e, delené hlasovanie, prvá časť to je za, to je proti, to sa držal prijatý, druhá časť to je za, to je proti, prijatý. Imko 17, to je za, proti, prijatý. Kompromis 2, kto je za, to je proti, prijatý Avko 1, kto je za, proti, prijatý amendment 1, kto je za, proti, prijatý číslo 2, kto je za, proti, prijatý pozmeňujúci návrh číslo 4, kto je za, proti, tiež prijatý 5, kto je za, kto je proti, prijatý 6, kto je za, proti, zamietnutá Deviatka, kto je za? Proti. Prijatý kompromis 1, kto je za? Proti. Prijatý 11, kto je za? Proti. Prijatý 13, kto je za? Tri, proti. Prijatá. A záverečné hlasovanie, kto je za? Celé. Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže tiež jednohlasne, jednomyselne schválené. Tu tiež nemusíme hlasovať o, o prílohách, to bolo iba, iba na informáciu. Teraz prejdeme k správe pani Wikström. Pozmeňujúce číslo 1, kto je za? Proti? Namietnuté. Dvojka, kto je za? Proti? Namietnuté. A celý návrh, celý návrh stanoviska, kto je za? proti, držali sa jednomyselne prijaté. Potom máme Stojanov správa. Takisto pozmyslenie číslo 2, kto je za, proti, zamietnuté trojka, kto je za, proti, zamietnuté troj, štvorka, kto je za, proti, zamietnutá 5, kto je za, proti, zamietnuté 6, kto je za, proti, zamietnutý jednotka, kto je za, proti, zam, prijatý, sedmička, kto je za, prijat, proti, prijatý a záverečné hlasovanie, kto je za, kto je proti, jeden je proti, zdržal sa niekto, nikto, takže jeden proti, ostatný za, nik sa nedržal, blahoželáme všetkým spravodajcom. Ešte pán Rabkaj, Bedard, nech sa páči, máš faktickú poznámku. Áno, my máme jednu otázku, skôr možno, že je naivná otázka, ktorú by ste mohli dať odpovedať, pán predseda. Práve sme odhlasovali dve správy. Jedna správa od pani Lichtenberger a správa pán e, Kagela. A povede, takisto budeme o týchto správach diskutovať, tak e, neviem, tomu nerozumiem celkom dobre kde bude rozpráva. No už e, myslím, že to sú tie základné problémy, ktoré súvisia s týmito správami, ale ide o ďalšie e, rozpracovanie tejto témy. Čiže, pani Frau Wichtenberg, nech sa páči. Áno, v súvislosti s mojou správou bude, sa neorganizuje hearing, pretože neboli k dispozícii dôležití prednášajúci, ale ide o to, aby v podstate moja správa je výročná správa a vždy ide o presadzovanie správa spoločenstva a vlastne to spodlieha tej každoročnej revízii a my sme sa pokúsili vlastne v rámci týchto e, vypočutí E, organizovať ich pravidelne a preto budeme mať na budúci rok e, väčšie vypočutie, ktoré by sa mohlo detaľnejšie a hlbšie venovať tejto téme otázke presadzovania spolo- práva spoločenstva, pretože je to vysoko kritizovaná téma a mus- už bolo povedané, že práve v poslednom období je taká akási obmedzená vôľa e, uplatňovať právo spoločenstva, keď som to dostatočne zvolila po nemecky povedala predseda. No už, e, čiže téma téma bude eh, určite témou aj v najbližších rokoch bez ohľadu na to, čo sa udeje. Dobre, takže týmto by som chcel eh, privídať pána predsedu Skurisa. Je tu nový zmenený právny základ eh, od účinnosti Lisabonskej zmluvy. Súdny dvor má právo, právo vlastnej iniciatívy a Európsky parlament e, má právo spolurozhodovania. E, vítam predsedu Skurisa a my sme boli v Luxemburgu ako hostia Európskeho súdneho dvora a teraz máme medzi nami predsedu Európskeho súdneho dvora. Veľmi sa z toho teším. Mm, Dana, chcela by si povedať úvod, e, alebo predseda? Nie, predsednička, nech sa... Spravodajkňa. Eh, je to tá najlepšia príležitosť. Eh, som rada, že vás eh, tu môžem uvítať a teším sa na vypočutie vašich názorov. To bolo veľmi krátke uvedenie. Slovo má predseda súdneho dvoru. Dora. Ďakujem, pán predseda. Uh, môžem možno na úvod povedať, že sa sám veľmi teším, že tu môže medzi vami byť a e, trošku osvetliť návrhy súdneho dvora, e, pokiaľ ide o tento postup. A ako si povedali, často tak nebolo. Myslím, že to vlastne je prvýkrát a preto som veľmi rád, že mám túto príležitosť. Budem pokračovať v pracovnom jazyku e, súdneho dvora, to je francúzština. Dámy a páni, chcel by som vám načrtnúť e, hlavné línie tých zmien, ktoré e, navrhuje súdny dvor, pokiaľ ide o jeho legislatívnej úpravy my sme ich e, v januári predložili e, príslušným miestam EÚ. Ide o tri e, miesta, ktoré sa týkajú legislatívy. Prvo, ako vysvetlím tieto návrhy, chcel by som povedať niečo o tom, čo k tomu viedlo. Ide, súdnemu dvoru ide o to, aby sme odpovedali na výzvy, ktoré vyplávajú z nevyhnutnosti hovoriť o internej organizácii a e, o e, právnom usporiadaní e, podľa súčasnej situácie a tiež pre budúcnosť. V tejto súvislosti samozrejme treba hovoriť o Lisabonskej zmluve. Tá na novo hovorila o niektorých veciach, ktoré sa týkajú novej situácie v EÚ. A samozrejme, že sa ešte posilnila príslušnosť inštitúcií a to viedlo k jasnému e, jasnému zvýšeniu počtu e, súdnych sporov a to spočíva na našich pleciach. A tak e, je samozrejme dôležité, aby sa e, lepšie zorganizoval štatút e, Súdneho dvora Európskej únie, aby sme mohli efektívnejšie pracovať a tiež rozhodnutia súdneho dvora musia mať príslušnú legitimitu, aby mohli byť implementované do súdneho, teda, právneho poriadku členských štátov preto sme urobili niekoľko návrhov, pokiaľ ide o veľkú e, komoru súdnu dvora. Na jednej strane považujeme za potrebné, aby sme zvýšili počet sudcov z 13 na 15 a na druhej strane, pokiaľ ide o systematickú prítomnosť e, predsedov e, piatich súdov, to bude viesť ku častejšej účasti súdcov na zasadnutiach komory, pokiaľ ide o tvorbu e, práva EÚ. To znamená, že súdcovia budú v tých konaniach, ktoré sú, ktoré prebiehajú pred pred Veľkou komorou a bude to viac, ako tomu bolo doteraz. E, okrem toho, Dvor pokladá za primerané, aby sa zaviedol úrad e, podpredsedu. Tento úrad e, majú aj iné inštitúcie, napríklad aj Medzinárodný e, súdny dvor pre ľudské práva, ten má dokonca dvoch podpredsedov. Podpredseda súdneho dvora by spolu s predsedom Eh, vykonával eh, jednak eh, súdne právomoci, ale aj protokolárne. Mal by sídlo vo Veľkej komore a to vedie k tomu, aby sa zabezpečila koherentnosť právnych výrokov súdneho dvora. Pokiaľ ide o samotný súd, došlo k značnému e, počtu, e, nárastu počtu e, prípadov a počet uzatvorených pádov je nižší než počet podaní a zväčšuje sa tento rozpor. Máme 1300 prípadov podaní a vyriešených je 520 prípadov. Teda je to menej ako polovica. V súčasnosti e, máme e, otvorených skoro 1400 e, konaní a treba tiež spomenúť ďalšie konania, ktoré očakávame. Mm, ide o právo e, znač, o označovania, potom e, rí, nariadenie REACH a to, e, tu očakávame zrasujúcu tendenciu. Vykonali sme niekoľko vnútorných opatrení, ide o organizačné opatrenia, ale tiež zavedenie softwarových riešení. A ale v roku 2005 bol e, vytvorený súd pre verejnú službu, ale to neviedlo k tomu, že by, že by sa znížil e, počet e, prípadov pred našim súdom. Podľa názoru súdneho dvora najlepším riešením by e, aj krátkodomom horizonte, e, pokiaľ ide o zníženie otvorených prípadov, e, bolo zvýšenie počtu sudcov. A to sa môže dosiahnuť oveľa rýchlejšie, ako keby sa vytvárala nová jurisdikcia, napríklad odborný súd, napríklad pre otázky duševného vlastníctva. Organizačne treba počerknúť, že každá nová jurisdikcia, každý nový súd potrebuje vlastne čas na zapracovanie a až po roka po svojom zriadení môže e, začať e, skutočne pracovať. Lebo treba riešiť štatúty, zriadiť kanceláriu a ďalšie finančné otázky Takže e, a autonómny súd, súd samozrejme je aj nákladnou záležitosťou. Každý nový odborný súd by musel sa potýkať s tými istými rizikami a problémami, ako tomu bolo aj v prípade súdu pre e, verejnú službu. Ak e, totiž e, niekto z dôvodov pracovnej schopnosti e, nemôže vykonávať svoju funkciu, môže E, skutočne znefunkční takýto malý e, súd. A to v súčasnosti je dôvod, prečo e, súd pre verejné, verejnú službu za istých podmienok vyžaduje vymenovanie dočasného sudcu a to je vlastne e, zhrnutie tých návrhov, ktoré vám súdny dvor dnes e, predkladá. Ďakujem veľmi pekne. Werner, nech sa páči. Diana, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie týchto návrhov. Ja si myslím, že nemožno pochybovať o tom, že tento výbor vždy podporoval súdny dvor, pretože sa venuje tým e, zásadným veciam, e, ktoré nám ležia na srdci za prístup k spravodlivosti a k súdu. My sme tieto veci sledovali už niekoľko rokov s obdivom, ako ste znížili e, lehotu na vydanie predbežných opatrení a súdny dvor E, urobil kus práce, ale vidíme aj to, že stojíte pred novými výzvami, ako všetci z nás po Lis- Lisabonskej zmluve a je, je náročné rozpoznať, a čo tieto výzvy budú pre nás znamenať a ako, najlep- čo sa, ako sa čo najlepšie s nimi porátať. Pokiaľ ide o zmeny, ktoré ste spomenuli, tak mám isté obavy, pokiaľ ide o všeobecnú koherentnosť. Najprv je tu nárast, e, otázka e, zvýšenia počtu sudcov v súde. Samozrejme, to súvisí s otázkami, kto by to bol z ktorých členských štátov. To by narušilo rovnováhu vy ste sa tejto otázky nedotkli. Ako podpredseda parlamentu e, samozrejme e, sú mi sympatickí podpredsedovia iných organizácií. My máme v parlamente 14, takže ako by sme mohli kritizovať to, čo sa zdá byť ako veľmi zdržanlivý návrh jedného podpredsedu pre súdny dvor ale napriek tomu neviem, či toto je naozaj tak e, dôležitá súčasť tohto návrhu. E, tá, tá zásadná vec je iste otázka počtu sudcov. A boli tu protinávrhy, e, ktoré, ktoré sa týkajú špecializovaných súdov, napríklad v otázke duševného vlastníctva na jednej strane som nervózna, rada by som, rada by som e, ďalej preskúmala tú otázku dočasných sudcov. Ako, ako by sme ich menovali? E, podľa mňa teda tí prichádzajúci, odchádzajúci sudcovia, je to, je to ad hoc riešenie, akási dočasná e, oprava má to výhodu flexibility, ale hovoríme o súde, ktorý musí predstavovať stabilitu únie a preto mám obavy z takýchto dočasných riešení. Mali by sme eh, štruktúru zabezpečiť stabilne a samozrejme Lisabon znamenal zčerenie hladiny pre nás všetkých a mali by sme sa sústrediť na možnosti stability. Jediná eh, vec, ktorá je akýmsi pozitívom v prípade dočasných súdcov, je vlastne posilnenie týmu eh, a a nadobudnutie skúsenosti s tým, že títo sudcovia sa vrátia potom do vlastných jurisdikcií. Takže mám tu isté, isté otázky a obavia budem rada, keď by ste na ne zareagovali. Ďakujem. Oui. Merci euh, pour euh, les questions qui sont naturellement... Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Sú to veľmi e, oprávnené otázky. Najprv k tomu konzekventnému budovaniu a uplatňovaniu európskeho práva. Prosím, nemajte obavy. To je náš najvyšší cieľ. Robiť všetko preto, aby sme zabezpečili jednotné európske právo. A práve preto sme predložili tento návrh. Práve preto, aby sme dôsledne budovali európske právo. E, myslí, zoberte si e, zmluvu z NIS, e, teda zriadenie odborných súdov, tribunál má príležitosť predbežne sa zaoberať s rozhodnutiami A to boli rozhodnutia s e, veľmi vážnymi dôsledkami, e, najmä pokiaľ ide o odvolacie súdy. Takže čo chceme? Chceme zabezpečiť, aby dochádzalo k dôslednej uplatniteľnosti európskeho práva. Pri odborných súdoch treba vedieť, že právomoci sa e, odoberú z, zo súdneho dvora a z, prenesú sa na odborné súdy. Takže to je moja prvá odpoveď. Tá druhá. Odborný súd treba zostaviť a pri výbere sudcov predstavte si e, tú situáciu. Nikdy nedokážeme zostaviť odborný súd s 27 súdcami z 27 členských štátov. To nám finančná kríza nedovolí. Takže to nie je realistické. A preto sa bude vždy e, znovu nastavovať otázka rozšírenia práv aj u nás, e, na našom súde, ako si to predstavujeme. A o to viac na e, odborných súdoch. To je ten istý problém. súd nepredkladá návrh e, na systém výberu súdcov. Nie, pretože by to bolo ťažké, ale to nie je naša úloha. My nie sme politickou ustanovizňou. Tu musí hľadať riešenie politika. A tu máme plnú dôveru v parlament a vy iste prídete na dobré riešenie, e, ktoré bude priateľné pre všetkých. Iste ste už e, e, vyriešili zložitejšie predmety ako e, problémy, ako je výber sudcov pre odborné súdy. Okrem toho vieme, že je tu aj článok 255 s príslušným výborom, ktorý sa tiež musí vyjadriť, pokiaľ ide o požiadavky na takýchto odborných sudcov a keby som ešte mohol ísť, e, zajsť ďalej, tak potom je treba uvažovať aj o flexibilnom riešení. A preto prichádzame s riešením, ktoré možno prispôsobiť. Napríklad, keď kvôli vonkajším okolnostiam je potrebné zvýšiť počet sudcov, to je tzv. rich systém, e, teda vytvoríme odborný súd pre otázky REACH. Takže zamyslíme sa nad tým, ako je to teraz. Vieme, že aj pre verejnú službu sú v rade stále veľmi vážne ťažkosti, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutie E, pokiaľ je o obsadnenie troch e, otvorených miest pri v TFB. E, teda tento súd je ešte stále akoby ochromený, pretože sú tam tri prázdne miesta a nie je možné riešiť tieto veci a v auguste e, dôjde k uplynutiu tí Dvaja členovia sú e, práce neschopní a máme tam e, zastupujúcich sudcov a, a, a taká to je situácia v jednom z tých odborných súdov. Nie všade, ale v tomto je tak. Takže je potrebné vždy zvážiť prednosti a nedostatky, nevýhody. Ide vlastne o tribunály, ktoré fungovali už 25, 23, 23 rokov, ak sa nemýlim. Súd bol založený vynikajúcimi kolegami a bolo tam vlastne bol rozšírený o ďalších 12 vynikajúcich sudcov. Máme pocit, že takéto rozšírenie by bolo naozaj vynikajúcim riešením, tak aby sme sa dokázali vysporiadať s existujúcimi problémami. Rovnako musíme byť veľmi jednoznační, e, keď hovoríme o štatúte týchto sudcov. Pani Wallis, e, nepochopil som úplne, čo ste hovorili, pod, alebo čo ste mysleli pod pojmom ad hoc sudcovia. To nie sú sudcovia v tribunáloch, e, pretože tí nie sú vymenovaní takým istým spôsobom oni majú e, funkčné obdobie vytýčené na 6-ročné obdobie. Sú plnými členmi e, súdu, majú plnohodnotné právo zúčastňovať sa zasadnutí súdu. Čo sa týka interim e, súdcov v súdu pre verejnú službu, ktorý sa venuje špecifickým a cieľaným témam, ktoré sú úzko súvisia so skutočnosťou, že tu je obmedzený počet členov súdu lebo tam sú isté obmedzenia, ako napríklad ukončenie mandátu v súde alebo dlhodobá choroba, ktorá môže byť veľmi vážnym ochorením. Nemôžeme fungovať rovnakým spôsobom, ako, ako fungujeme v prípade, kde máte na súdom dvore 27 eh, možných členov, kde dokážete absorbovať prípadnú absenciu niekoho. Takže e, je to oveľa flexibilnejšia situácia a dokážu prúžnejšie reagovať na takéto potreby. Čím obmedzenejšie je počet sudcov, tým akutnejší je ten problém, tým urgentnejšie je hľadanie riešenia. A práve preto vlastne hľadáme o tom, aby sme tam doplnili e, len e, doplnili ďalších súdcov len do súdu pre verejnú službu. E, naozaj potrebujeme doplniť aj náš štatút, to je pravda. Nie všetky e, naše návrhy majú rovnaký rozsah. Chápem, že zavedenie pozície podpredsedu nemá tak vážny dopad ako tie ostatné návrhy, alebo to nie je tak zásadná zmena ako tie ostatné, ale zároveň musíme mať možnosť opierať sa aj o takúto pozíciu, aby sme tam mali aj takúto alternatívu a zároveň nevyhnutné v podstate predať akúsi zmenu do systému. A pevne verím, že to na otázky, ak nie, tak sa o to pokúsim znova. Máme nejaké ďalšie otázky, nejaké ďalšie témy na vyjasnenie. Nech sa páči. Je to procedurálna téma. Chápem, že niekto tu môže byť pritomný správnej služby komisie. Budem naozaj veľmi vďačná za všetky, som vďačná za všetky dotočné informácie, ktoré ste nám dali, ale čo sa týka procedúry, budeme potrebovať nejaké typy návrhov od komisie. Bolo by určite nápomocné, keby ste nám vedeli povedať, aký bude ten čas, alebo v akom čase by to malo byť a čo sa stane v tomto kontexte. Pani Stenberg, nech sa páči. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Vy ste mi poskytli určité osvetlenie či vysvet, rozšírenie mojich informácií. Samozrejme, že sú niektoré veci, o ktorých nerozhodujete vy, alebo sa to rozhoduje na inej e, úrovni. Napriek tomu si myslím, že to je veľmi významné, aby aby taký, si myslím, že takýto, takýto vysoko postavený súd by naozaj mal takú stabilizujúcu funkciu mať, ako povedala vám kolegyňa Diana, takisto aj z určitých, aby sa zabezpečili na demokratické princípy, aby to bolo celé stabilné. A ako poznáme aj z minulosti, e, aby sa naozaj zabezpečilo dodržovanie práva, osobitne čo sa týka európskeho práva, aby sa naozaj e, to, to dodržiavalo, má to naozaj veľmi človeku siahle dôsledky takýto súd. A preto, e, čo sa týka týchto osobitných e, komôr, ako si to predstavujete, to, čo by to, ste to popísali, to je také dosť ideálne predstava ako chcete to zabezpečiť, aby tam boli e, títo sudcovia, ja neviem, z hľadiska ich závislosti, aby nezávislosti, z hľadiska ich odborných znalostí. Tu ehm, to sú to v prípade RIČ, e, je tam, sú to rôzne ehm, od, rôzne, rôzne hmoty, rôzne látky a musia byť tí odborní e, sudcovia ktorí zároveň budú musieť byť e, odborníci v odborných otázkach, zároveň budú musieť byť mať aj všeobecne veľmi dobre sudcovsky e, podložení. A to, to vlastne súvisí aj potom aj s každodennou praxou, vôbec aj z tej spolupráce, radne ohľad na rôzne argumenty v rôznych tých oblastiach, tak preto som dosť v týchto otázkach taká váhava, E, ak by niekto mal byť príliš špecializovaný, pretože vždy to potom predstavuje určité ohrozenie, že to pôjde tým či oným smerom. Takže čo si myslíte, to, čo si myslím, čo ste vy popísali, to sa mi vidí ako ideálna situácia. Alebo v podstate, ako si to predstavujete, tie odborné komory? No. Súhlasím s tým, čo ste práve povedali. Ako trend, ktorý sa smeruje k postupnej špecializácii a špecifikácii portfólií, eh, nechcem hovoriť v mene teraz súdu ako takého, chcem hovoriť len o svojom vlastnom mene. Nie som nejaký veľký fanúšik eh, trendu špecializácie, pretože podľa môjho názoru Európska únia pri svojich rozhodnutiach, ktoré sa týkajú Európskeho súdneho dvora, musí zaručiť to, že jej rozhodnutia súdneho dvora sa uplatňujú v 27 členských štátoch, to je 27 orgánov samostatných štátov. A pri týchto procesoch musíme vždy brať do úvahy aj aspekt jednoty a dôsledky, ktoré každé takéto rozhodnutie môže prinášať pre daný členský štát. To, čo môžem povedať e, z pohľadu práce súdneho dvora je to, že vždy rozmýšľame nad dôsledkami. A práve preto máme tie isté obavy, z ohľadu špecializácie. Zároveň musíme akceptovať aj to, že tieto špecializované súdy sú e, ponechané ako alternatíva v rámci Lisabonskej zmluvy. Ale keďže sme v rámci legislatívneho procesu a legislatívneho konania, to, čo môžem doplniť, je to, že tento legislatívny súd to naozaj, legislatíve sa naozaj dobre premyslel a neprichádza s návrhom, e, ktorý bol pripravený bez komunikácie a bez e, nejakého vstupu zo strany súdu. My sme nad tým veľa premyšľali a veľmi dobre vieme, že tam sú odlišné pozície zo strany odlišných inštitúcií, ktoré očakávali a, práve takýto postoj. A to je jednoducho kvôli tomu, že táto téma je znepokojivá. Stačí sa pozrieť na vaše e, uznesenie ohľadom e, absolútoria rozpočtu z roku 2009. E, to znamená, že parlament je naozaj znepokojený situáciou na súde a na jednotlivých tribunáloch. A to je práve ten dôvod, prečo sme to skúma, sme sa to pozreli a skúmali sme to, hľadali sme prípadné riešenie. Možno práve preto nestačí povedať, že iba jeden návrh na stole. Súd navrhoval e, zvyšovanie e, počtu sudcov. Môžeme samozrejme diskutovať o výhodách a nevýhodách, ktoré to prináša, ale nie je tu žiaden návrh, ktorý by priniesol e, vytvorenie špecializovanej judikatúry, špecializovanej jurisdikcie. A to práve kvôli tomu, že sme v rámci oficiálneho postupu, tak ako to predpokladá e, zmluva a to si vyžaduje teda alebo konanie na základe návrhu komisie, alebo návrh parlamentu a pozíciu komisie, alebo iniciatívu na základe parlamentu. Takže e, my sme tento návrh spravili a to je práve návrh, na ktorom teraz musíme pracovať. Ja naozaj veľmi rád vysvetlím, prečo sme dospeli k takémuto návrhu a a pevne verím, že vieme vysvetliť, prečo sme dospeli k takémuto záveru. Ďakujem pekne, pán predseda. Zdieľam teda vaše názory, že to je veľmi veľká eh, pod, že žiadavka aj potreba, aj zabezpečiť eh, odbornosť, aj vysokú flexibilitu. A potom, čo sa týka flexibility, mal som otázku k eh, z pohľadu, pohľadu že aj súd je vlastne v rámci verejnej služby, čiže, alebo respektíve evident verejnej služby má takú osobitnú štruktúru a teraz, keď chcete zmeniť počet e, súdcov, zvýšiť na teda 12 v podstate, akým spôsobom si predstavujete vlastne tie um, právomoci, pretože od jedného, akým spôsobom sa bude môcť teda delegovať eh, právomoc jedného teda súdu na, iný, na iného súdcu. To je naozaj veľmi v poriadku, vážený pán Lene, ale obávam sa, že by to bolo viac menej nekompatibilné s tým zmluvom, ktorý predpokladá zmluva. A teda budeme potrebovať, eh, potrebujeme možnosť v rámci zmluvy ktorá by nám e, vytvorila priestor pre dosiahnutie takéhoto stupňa flexibility. Najmä, keďže si musíme pripomínať, že právomoci, ktoré, majú, ktoré má súdny dvor pre verejnú službu, a e, vlastne končia vždy na samotnom súdnom dvore. Presúvanie sudcov medzi komorami nemôže byť e, v súlade so samotnou nezávislou povahou takejto štruktúry možno pri využívaní tejto príležitosti by sme nemali zabúdať na to, že fungovanie Európskeho súdu pre verejnú službu má veľmi špecifickú úlohu. Tento, tento, tento tribunál sa zaoberá otázkami, ktoré vyplývajú z rámca judikatúry Európsk, výkladu judikatúry Európskeho súdneho dvora spred 60. rokov a teda je to pomerne priamočiara situácia. Tie témy sú pomerne jednoznačné. A, tá, a je to samozrejme aj otázka európskej verejnosti, ako bude fungovať. Členské štáty majú svoje vlastné tribunály pre svoje vlastné e, správy alebo pre, pre riešenie sporov v rámci verejnej správy ak by sme mali napríklad tribunál pre duševné vlastníctvo, pre ochranné známky, pre priemyselné vlastníctvo alebo pre patenty, ak by sme vytvorili napríklad samostatné patenty, tribunály pre každú z týchto oblastí. Komplikovalo by to celkovú situáciu. Je to dôležitá téma pre spoločný trh, pre ochranu základných práv a slobod a zároveň aj pre e, primárne právo Európskej únie, nielen pre sekundárne právo, ale aj pre primárne právo. brali by sme takýmto spôsobom právomoci a zároveň aj zodpovednosti zo strany Európskeho, súdneho, tá, zo, z Európskeho súdneho dvora. Preto podľa nášho názoru ten čas ešte neprišiel a to nevy, e, ako, respektíve neočlenuje situáciu, že takýto návrh môže prísť do budúcnosti. Je to oveľa viac možno otázka toho, aby sme prišli s tým, že čo je to adekvátne a správne riešenie teraz Máme pocit, že to najvhodnejšie riešenie v súčasnom momente je práve to, ktoré sme vám predložili ako parlamentu a rade. Ďakujem, teraz musí komisia zaujať stanovisko, takže môžete niečo povedať, teraz nech sa páči. Merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Môžem len tak spolovice reagovať, pretože komisia ešte neprijala svoje stanovisko k tomuto návrhu. My to považujeme za naozaj dôležitú tému z pohľadu právneho ako inštitucionálneho a práve preto potrebujeme čas, aby sme to dopodrobne preskúmali a nechcem zachádzať priďaleko. Stačí jazda povedať toľko, že sa k tomu vyjadríme v druhej polovici septembra. Ale Chcem počerknúť, že nepodceňujeme dôležitosť tej témy, ktorá sa v súčasnosti pred nami nachádza a nemali by sme zabúdať na to, že keď hovoríme o komunitárnej metóde a robíme tak veľmi často, tak e, vlastne pri diskusii o komunitárnej metóde máme tu aj monitoring uplatňovania práva a to je práve inštitúcia, ktorou je Európsky súdny dvor, ktorá to má na starosti. Nemali by sme zabúdať, akým spôsobom vlastne vieme organizovať no, zosúľadiť tú základnú líniu osobne hovoriac, ja, ja súhlasím s pohľadom súdneho dvora. Od posledných rokoch sa ten tlak zoštvornásobil na súdy, ten vlastne štvornásobný objem eh, z prípadov, ktoré, ku ktorým sa súd musí vyjadriť a nevieme, akým spôsobom sa to ešte prejaví a bude vyvíjať do budúcnosti. Eh, zazneli tu aj odkazy na nariadenie ITRE, ale je tu aj viacero ďalších právnych základov, ktoré môžu mať dopad na objem, eh, objem sporov, ktoré sa ocitajú pred súdom. Takže je to naozaj veľmi vážny problém, ktorý súvisí s ochranou základných práv a práve preto je dôležité uvedomiť si, aký čas treba na zabezpečenie týchto procedúr. Potrebujeme adekvátny eh, čas, my máme na starosti základné práva, ktoré E, ktoré sú v našej kompetencii aj od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti. Ak všetko pôjde e, v poriadku, tak aj Európsky dohovor o ľudských právach e, vstúpi do platnosti. Takže musíme sa vyhnúť tomu, aby tieto rozumné meškania sa nestali nerozumnými meškaniami. Preto potrebujeme nájsť riešenie, ktoré spája otázku efektivity súdov s ďalším kľúčovým prvkom, ktorý ste viacerí spomínali, a to je otázka koherencie a stability v rámci jednotlivých rozhodnutí súdneho dvora a v rámci danej judikatúry eh, daných judikatúr, prípadne s možnými ďalšími obmedzeniami, eh, ktoré, ktorými je napríklad aj posudzovanie stavu verejných financií. Nemôžeme dovoliť, aby nejaká inštitúcia mala nejaké obrovské astronomické náklady, eh, keď si zoberieme do úvahy, k akému celkovému cieľu smerujeme. A teda, berúc do úvahy aké riešenie, že toto riešenie by viedlo k špecializácii jednotlivých e, jurisdikcií, to by bolo príliš rigidné riešenie. A nevyhli by sme sa diskusii o tom, že o tri roky budeme musieť vytvárať ďalšiu špecializovanú odnož. A teda možno zvyšovanie počtu sudcov bude adekvátnym riešením. Ale v každom prípade, pán predseda, e, členské štáty budú žiadať e, to, aby nárast počtu sudcov bol sprevádzaný aj istým nárastom záväzkov zo strany súdu a jednotlivých komôr, akým spôsobom sa budú organizovať, ako budú e, riediť svoju prácu, najmä e, s cieľom zlepšovať efektivitu, čo je v záujme nás všetkých. No a teraz čo sa týka špecifických otázok, ktoré, e, sa, ktoré, ktoré vznikajú alebo ktoré vyplývajú z návrhu súdneho dvora. Jedna vec, ku ktorej sa musí komisia vyjadriť, je otázka zloženia hlavnej komory. To je ten orgán, ktorý zabezpečuje stabilitu pri um, vypracovávaní judikatúr, čo sa týka jednotlivých tribunálov. Tam sme hovorili o náraste počtu sudcov, tam sme hovorili o posunení týchto orgánov. Nemám pocit, že príklad toho tribunálu pre, e, pre verejnú službu by mal byť ten príklad, ktorý by sme chceli rozširovať na ďalšie, obme, na ďalšie oblasti bez obmedzení. A teda máme pocit, že potrebujeme nájsť riešenie pre obmedzený počet sudcov na tomto tribunáli a myšlienka zaradenie aj dočasných sudcov e, z dôvodov chorôb alebo ďalších obmedzení. Je čosi, čo by sme mali preskúmať. Pevne verím, že na základe, na základe týchto stanovisk bude komisia vedieť pripraviť svoje stanovisko do konca septembra. Na druhej strane by sme boli radi e, z jednej veci a síce, e, že parlament je už od začiatku spojený s touto procedúrou a komisia bude, hrať, bude plne zohrávať svoju úlohu e, sprostredkovateľa medzi, medzi súdom a, a komisiou, medzi súdom a parlamentom. V konečnom dôsledku je to súdny dvor, ktorý musí uplatňovať a navrhovať zmeny vo svojom štatúte a pevne verím, že sa nám podarí nájsť riešenia pre tento veľmi vážny akútny problém a podaríme sa nám vyriešiť to veľké meškanie. Ďakujem. Tak e, hlasí sa ešte niekto. Tak ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som sa vám poďakovala za to, že ste prišli medzi nami, že ste nám teda vysvetlili, aký máte zámery s vašim návrhom. E, myslím, že teda už nebudem ďalej hovoriť. Určite sa pani e, kolegyňa Wallis stretne s vami v Luxemburgu a vy sa budete tejto otázke venovať ďalej. Takže ďakujem vám veľmi pekne.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 politica generale. Tak vyjadrím sa pre skrátku času alebo skutočnosť času len k všeobecnému cieľu. Ten hlavný cieľ, ktorý sme e, zahrnuli do tohoto e, dokumentu je, aby sme e, sa dospeli k jednému spoločnému projektu spoločného európskeho patentu. V opačnom prípade budeme hovoriť o ďalších rokoch a bude to trvať ďalšie dlhé obdobie, kým sa dopracujeme k nedostatočne dokonalému riešeniu nemyslím si, že by sme mohli eh, spochybňovať to, čo bolo vytvorené až do posiaľ. Sme naozaj spokojní s tým Barnierovým riešením troch jazykov a aj my ako Taliani. V každom prípade, ako povedal aj pán Valdisári, talianský jazyk nemôže byť eh, spájaný len s, jazy, len s patentami. Nás zaujíma kultúra, tradície, divadlo, umenie, ale nezaujímajú nás patenty. To si počuli od zástupcov dvoch rôznych politických rodín a je to veľmi relevantné. Členovia tohoto výboru sú veľmi e, úzko angažovaní v procese tvorby európskeho patentu. A to si vyžaduje aj isté obete. A teda? A to je čosi, čo povedal pán Baldasári veľmi dobre tento trilinguálny, tri, trilinguálny prístup nás v praxi bude viesť eh, v podstate k monolinguálnemu prístupu. Francúzi a Nemci si to uvedomujú. Uvedomujú si aj skutočnosť, že nemôžu v podstate predkladať patenty na predaje produktov eh, vo, svojom, eh, vo svete, vo svojom vlastnom jazyku. De facto je tu len jeden svetový jazyk a je tu ďalší jazyk, ktorý, ktorý máme už na horizonte, ktoré prichádza a musíme si to uvedomovať. Prax eh, ukazuje platnosť takéhoto prístupu, pretože veľká väčšina patentov je už teraz eh, predkladaných v angličtine. A to platí aj v prípade nemeckých a francúzských firiem častokrát ale v ostatných krajinách sú takmer všetky patenty predkladané v angličtine. Ehm, čiže potrebujeme nájsť e, formulu a potrebujeme akési nastavenie, ktoré to bude e, podporovať, najmä čo sa týka napríklad podpory cien za preklady. To by som podporoval a v takomto prípade dospejeme k výsledku, ktorým bude skutočný európsky patent. ale budeme musieť vlastne obraňovať aj e, jazyk predkladateľa patentu. E, ďalšia dôležitá téma je to, že veľké firmy budú hľadať ďalšie riešenia. Malé a stredné podniky si jednoducho nemôžu dovoliť tie nadmerné náklady spojené s, s viacerými prekladmi a s procesom predkladania patentu. Takže mali by sme zabezpečiť, aby sme brali do úvahy, aj to, aby sme brali do úvahy e, možnosti malých a stredných podnikov. A v neposlednom rade som veľmi rád, že aj e, talianský priemysel, ktorý bol najprv veľmi opatrný, teraz prijal e, veľmi jednoznačnú pozíciu, ktorá preukazuje, že toto je práve to, o čo máme záujem že, to, že teda nezaujíma nás len básnic, nezaujíma nás len básne v taliančine a, a umenie. To nie je jediný dôvod, čo, alebo jediná práca, ktoré sa Taliani venujú. Všetci musíme pracovať s cieľom zlepšenia súčasnej situácie, pretože je tu stále priestor pre, pre ďalšie zlepšovanie a to tak, aby sme dokázali dosiahnuť riešenie v reálnom čase. Pani Wikström, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážení kolegovia. E, ja by som naozaj veľmi rada obhajovala talianské E, taliansku poéziu. A to ani nemusím spomínať talianské opery, bola by som veľmi rada, keby som to mohla spraviť. Ale v súčasnosti diskutujeme o patentoch a po všetkých týchto rokoch čakania na európske naredenie o spoločných patentoch je naozaj e, veľmi uspokojivé, že sme konečne v tejto snemovni e, dospeli k tomu, že začíname pracovať na balíčku o patentoch. Ako tieňová spravodajkňa k správe Lene Rabkaj, sa veľmi teším na to, aby som mohla e, pracovať so všetkými kolegami a všetkými aktérmi a že budem môcť spraviť e, svoj kus práce pri dosahovaní koncenzu v parlamente a potom budeme môcť ďalej pracovať e, s radou pri pokračovaní tejto témy. Pretože výskumníci všade v Európe pracovali a čakali už 10 ročia, aby dospeli k funkčnému systému európskych patentov. A toto by bol aj kľúčový komponent v rámci spoločného dobre fungujúceho trhu, ktorý by bol upravený na požiadavky 21. storočia. Z našich skorších diskusí k tejto téme si určite všetci pamätáte, že liberáli a ja osobne sme veľmi silne podporovali európske patenty a veľmi, sme sa, veľmi sa tešíme na e, diskusiu a, a užitočnú diskusiu a zároveň aj na dosahovanie e, spoločného európskeho systému patentov tak rýchlo, ako to len pôjde. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Mám tu teda ešte, predtým som mal 4 po, prihlášky o slovo, teraz medzi tým sa to samo vyriešilo. Aha, predsa len ešte vy ste, nech sa páči, pani kolegy. Oui, merci, monsieur le président. Je me suis absenté quelques minutes, donc... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. E, na chvíľočku som vyšla z miestnosti, e, takže neviem, či niekto, kto bol súčasťou tejto delegácie, tá delegácia minulý týždeň e, mám mal možnosť vám povedať, že polské predsedníctvo bolo mimoriadne angažované, tak aby sme dospeli k riešeniu. A my máme naozaj veľkú chuť podporiť tento projekt, a to aj napriek e, skutočnosti, že polština není jedným z oficiálnych jazykov. Na základe toho sme počúvali, hľadali sme riešenia a snažili sme sa dospieť k nejakým efektívnym eh, riešeniam. Nie je tu veľa ľudí, tak či tak, ale toľko to som chcela povedať. No ja si takisto myslím, že v podstate poľovské predsedníctvo je presvedčené, že je naozaj chcú dosiahnuť aj de facto uzavretie tejto otázky, avšak e, viem, že bude tu došlo takisto aj k rokovaniu medzi jednotlivými členskými štátmi a tí takisto budú musieť e, e, sa môžu že prekladať nejaké návrhy a to môžu, že nakoniec bude technicky dlhšie trhovať, takže napokon aj tak sa dostal by výsledok trochu neskôr, ale dôležité je, že čo sa týka tých tých podstatných otázok by polské predsedníctvo chcelo pretlačiť eh, aspoň takisto sú informovaní jednotliví eh, spravodajcovia. Dobre, takže už teda sa nikto naozaj nehlasí a môžeme teda prejsť k ďalšej téme. 15 Body 15, 16. Ja, um, genau, ich würde gerne die beiden uh, Ja by som teda sa venovala obom týmto návrhom spoločne. V podstate ide o, o manželské páry, ktoré majú medzinárodný prvok. Sú to otázky, ktoré súvisia aj s um, um určitými otázkami, aspektami rodinného práva, konkrétne aj s otázkou výživného. E, takisto tom, o, ktorom sme, o čom sme teda nerozhodli, vyzerá to teraz tak, že vlastne posledné dve, toto sú vlastne posledné dve redenia, ktoré ešte potrebné um, schváliť v oblasti rodinného práva. Teda aj, keď si človek prečíta tieto nariadenia, tak sa dá konštatovať, že v podstate majú prevažne identické texty, takže je e, e, neslobodnosti teda zamieňať tieto dve nariadenia. Ja by som teda chcela ako praktička to pôvodne nejakým spôsobom pozmeniť, ale potom som eh, som viedla teda také, by som povedala, eh, trialóg. V posledných týždňoch sme teda mali taký trialóg týmto obom vedeniam a potom som sa dopracovala k toho, že vlastne napokon to zostane na polské predsedníctvo, ktoré e, odo mňa žiadalo, aby som e, nežiadala o to, že obe tieto naredenia by mali byť predkladané spolu a to z politických dôvodov, e, pretože máme tu aj problém ten, že členské štáty nie všetky uznávajú teda spolužitie spolu, spolužitie partnerov a ne, umožňuje takýmto um, roz, rozvody. Takže um, ja som to celkom všetko nemohla úplne pochopiť a chcela som poukázať ešte potom na to aj komisia takisto uviedla viaceré prípady, ktoré by sa to mohlo týkať a ja som, čiže teda ide o osoby, ktoré žijú z ide asi o 200 tisíc 000 um, párov, ktorí spolu žijú a asi 50 tisíc homosexuálnych párov, teda, ktorí sa, ktorý sa by sa toto týkalo. Takisto e, som sa v mojom vlastnom členskom štáte e, snažila zistiť, aká je praktická relevantnosť takéhoto nariadenia ale počíta sa, že asi počet takýchto prípadov, ktorých e, teda Homosexuálni životní partnery by sa chceli rozviesť a to je celkovo asi 150, e, to je v najväčšom členskom štáte EÚ, tak si viete predstaviť, že koľko asi tých je potom v nejakých menších členských štátoch, aká vysoká je tá pravdepodobnosť, že povedzme e, pred malckým súdom sa ocitnú dvaja E, napríklad dvaja Nemci, e, nemeckí e, homosexuáli, ktorí sú partnermi a sa chcú pritom rozviesť. Takže tá pravdepodobnosť je skutočne veľmi, veľmi malá a teda treba pouvažovať o tom, že či ako, e, eh, aká je teda politická vôľa toto prejať, ale respektíve toto je naozaj politická otázka. Chcela by som ešte povedať, že či tým pádom nevyvolávame e, demo, damok, alebo nestojí nad nami Damoklov meč v podstate. E, je tu otázka potrebnej posilnenej spolupráce a to sme vlastne vy nechceli, my sme to vlastne celé chceli zjednodušiť. Um, takže mali sme aj vypočutie a takisto potrebujeme na tieto veci aj jednomyselnosť členských štátov, ale celá vec je príliš potom a toto všetko vec ešte skomplikuje. Ešte by som sa teda dotkla niektorých otázok, čo sa týka otázky príslušnosti súdu, to tiež považujem za, za predpokladá sa, že teda súdna príslušnosť by malo byť e, súdu, ktorý je teda tieto by si mohli teda zvoliť e, z, e, zvoliť, v prípade manželstiev je to, je to jedno, jednoduché, kde je to určené, ale v prípade týchto partnerstiev nie je napokon ani všetky členské štáty to uznávajú a ťažko sa teda určuje ten príslušný súd, keď v podstate ani štát vôbec neuznáva existenciu takéhoto partnerstva, tak neexistuje ani žiadny príslušný súd, ktorý by mohol takýto partner rozviesť. No už a potom problém teda naozaj vznikne len z hľadiska uznávania ehm, a výkonu tej súdnej príslušnosti. Tam, kde teda takýto pár je uznaný, potom čo sa týka rozhodné práv, rozhodného práva, um, v podstate by to mala byť e, súd prvej inštancie. To nie je cez celkom bezproblematické, pretože um, väčšinou, väčšinou sa teda určuje ktorý príslušný súd je podľa obvyklého miesta bydliska. Tiež môže byť aj otázku tohto z obvyklého bydliska. V podstate tá môže to byť v niektorom členskom štáte, respektíve zase môže to tak byť, že dve osoby e, žijú v členskom štáte, kde majú teda bydlisko, pričom vonkoncom nie sú štátnymi príslušníkmi tej, tohto štátu a nemajú k nemu žiaden vzťah často sú takí, niektorí v podstate aj vedomé e, zmenia svoje bydlisko, aby boli v niektorom konkrétnom členskom štáte, robia to zámerne. potom je tu tá osobitosť možnosť voľby ehm, teda súdu. Ehm, túto možnosť voľby súdy, ktoré neexistuje vlastne v prípade manželstiev, ale množstvo ehm, manželstiev e, sa teda rozvedie aj mimosúdnym postupom ale je tu, mala by tomu tá možnosť teda voľby rozhodného súdu. Takisto by som chcela poukázať aj na právo tretich štátov. E, to takisto s týmto súvisím pretože tu takisto napríklad, keby sme narazili na otázku islamských štátov, um, takže sa tu potom predkladá napríklad eh, výnimka eh, pri prípade, ktorý kedy sú, kde sú iné záujmy než v členskom štáte. Myslím si, že toto, tento, táto výnimka by takisto mohla e, prinášať dosť veľké problémy. Teraz neviem, že, či sa dobre vyjadrím, ale chcela by som ukludniť niektoré členské štáty, pretože sa tohto obávali pretože Isté, že potom môže vždy členský štát povedať, že ich príslušný legislatíva je teda platná a nie tá iná legislatíva. Takisto k nariadeniu sa myslím si, že neboli k tomu námietky aj na rade. Tam sa takisto o tom diskutovalo veľmi dôkladne. Takže potom je tu otázka, do akej miery vlastne akým spôsobom vlastne sa potom bude vlastne e, deliť man, majetok manželov v prípade, že je to manželstvo s medzinárodným prvkom, pretože je, to môže veľmi často byť veľmi komplikované a vlastne išlo tu o pokus to celé zjednodušiť. Um, takisto sme sa snažili vlastne tomuto pomôcť tým, aby vlastne to bolo um, napríklad, keď e, ide o prípade a teda keď mali nejaké pozemky o vlastníctve, ehm, čiže v budúcnosti už nebude možné to tak, ako to bolo doteraz. V prípade manželstiev s medzinárodným prvkom, potom Ďalej, čo sa týka voľnej pôsobnosti, to je zatiaľ ešte veľmi nejasné. Myslím si, že zatiaľ prax s takýmto niečím pracovať nemôže. Tu ešte stále treba veľmi veľa vecí vysvetliť. E, to by som aj na trialógu som sa spomenula, že sa o tomto takisto bude diskutovať, takisto o dôchodcovských nárokoch Takže takisto aj podľa nemeckého zákona to, to nespadá do tohto práva, teda dôchodkové práva nespadajú. E, to, takže sú tam ešte rôzne ďalšie um, tiež potom otázka rôznych manželských darov a podobne, čo ako sa daňuje, alebo podobne, to tiež je nejasné. E, takisto už aj pri e, naredení o rozvodoch sme vlastne mali podobný problém, kde sa diskutovalo o tom, že sme potrebovali nájsť e, vlastne zadefinovanie toho, že ktoré prípady de facto do tohto poľa pôsobnosti úplne spadajú. Takže aby som zatiaľ túto otázku zatiaľ nechala otvorenú. Potom po ďalšie je tu ešte problém, ako je to aj v prípade Takže to je podobne príjme, že členské štáty vlastne musia s, tým, s týmto súhlasiť, eh, tak ako sme počuli vlastne aj včera napríklad Rakúsko um, vyžaduje určité nejaké výnimky, ktoré s, sa týkajú um, vecného práva a hmotného práva. Eh, a celkovo aj hmotné právo je veľmi eh, komplikované, majetkové právo je celkovo veľmi komplikované právo a eh, komisia by chcela pripravovať v blízkej budúcnosti. Neviem si to ani predstaviť, ako sa to vôbec dá nejakým spôsobom sa, um, eh, všetko dostať do jednotlivých, pretože členské štáty majú tie svoje hmotné práva také strašne komplikované, takže nie je odistá, že či bude niekedy vôbec možné eh, len tak ľahko tieto veci transponovať. Takisto k tomu budú musieť byť aj sudcovia, ktorí potom budú musieť poznať tieto práva a takisto sa budú musieť Učiť, ktorý je potom súdna príslušnosť a aj pole pôsobnosti. A keď sa určí, že ktorý teda vlastne súd bude príslušný e, riešiť takéto prípady. Čiže tento, toto nariadenie je vlastne z tohto vyňaté a členské štáty takisto aj doteraz mali len jednu časť e, e, ustanovení vlastne vyrokovali zatiaľ. O tom sa všetko zatiaľ ešte rokuje, o niektorých sa ešte koncom ešte nediskutovalo. E, myslím si, že taký ten, čo sa týka časového rámca, vonkoncom si nemyslím, že by sa toto dalo dokončiť do konca tohto roku. E, pretože je tu veľmi veľmi ešte stále otvorených otázok. No už ja sa teším na spoluprácu s kolegami a dúfam, že Určite v prípade otázky registrovaných partnerstiev tu je takisto otázka e, aj politického charakteru, nielen právneho charakteru. Predseda, ďakujem pekne, je to veľmi komplexná téma, ale už e, tuším, akým spôsobom e, vlastne bude spravodajkyňa sa snažiť zabezpečiť túto spolupr- e, poslednú spoluprácu. Podobne ako je to, že, aj, že my tu vedieme politické diskusie, podobne ako v prípade toho patentu, e, ale však v, pra- v praxi tie veci vonkoncom nie sú buď potrebné, alebo nefungujú. Pán Baldesare. Grazie, prezidente. Io mi complimento con la collega. Ďakujem, pán predseda Ďakujem eh, kolegyni eh, Tain za jej prácu, pretože je veľmi dôležité, aby sa eh, otázky majetkového práva manželov alebo po uzavretí registrovaného partnerstva riešili. Ak sa nám nepodarí nájsť vyvážené riešenie, čiže e, nenájdete spôsob, ako zabezpečiť e, registráciu partnerstiev, za tento návrh vlastne nedostane nikam, pretože ja to hovorím aj preto, lebo napríklad Polský senát už poslal dokument, v ktorom sa teda stiažovali na to, že v tomto prípade ide o útok na subsidiaritu. Napríklad takisto aj komora súdcov Talianska napísali takisto dokument, kde sa stiažovali na to, že dojde k poškodeniu k, alebo porušeniu princípu subsidiarity a verím, že takéto iniciatívy sa ešte objavia. Ja chápem, že pani Tajn je veľkou liberálkou a pochádza z mesta, kde je veľká um, homosexuálna komunita a v podstate už e, povedala svoj prístup alebo svoje dôvody e, na, počas dialogu a my potrebujeme pripraviť vyvážené riešenie, pretože inak e, sú tu možnosti buď posilnená spolupráca, alebo veľmi komplikovaná cesta rôznych prekážok a napokon v trialógu ešte som okrem všetkého mal taký pocit, že rada, rade až tak extrémne nejako veľmi nezáleží na tom, aby um, toto nejako na silu pretlačila a chopila sa vedúcej sily. Pomerne dosť bola taká váhavá a tiež nejakým spôsobom netlačila ani z časového hľadiska. Myslím si takisto, že tieto technické riešenia E, sú úplne vhodné pre kohokoľvek, kto sa v takejto situácii ocitne. A ja si myslím, že teraz e, tá, tá koncepcia partnerstiev či partnerstiev, z ktorých sú obaja pochádzajú z rôznych členských štátov, tá bude sa vyskytovať stále častejšie a častejšie. a Potrebné teda kolegyňu podporiť, nechcem ju nejakým spôsobom obmedziť alebo obmedziť predseda. No my, to máme, my tomu diskutujeme, ale napokon tak ešte ide o radu, takže môžeme túto týmu e, uzavrieť. A tým pádom sa dostávame k ďalšiemu bodu. A ďalší bod e, má na starosti Diana Wallis, pretože sa týka občianských obchodných rodinných veciach. Ďakujem pekne, pán predseda, je tu návrh e, o alternatívnych riešení sporov v občianských, obchodných a rodinných otázkach, ktorý e, kolegovia obdržali. Vychádza to, alebo je to výsledok návrhu komisie, ktorý sa výrazne alebo sústredí, ujúďuje sa na v podstate alternatívne riešenie sporov a preto je to oveľa viac v, v kompetencii výboru IMCO. Ale takisto vieme, že tento výbor je jednoznačne zodpovedný za alternatívne riešenie sporov. Takže mm, toto je, je, je niečo, je potrebné pripraviť správu o, o komunikácii, ktorá sa týka spotrebiteľských otázok, pričom tento výbor má hlavnú kompetenciu Chcela by som ešte spolu uviezť, že z historického hľadiska, alebo odjak živa tento výbor, e, bolo za to, aby boli horizontálne prístupy v otázkach občianskoprávnych, pretože ADR, teda alternatívne riešenie sporov, je dôležitou súčasťou transakcií, nielen od spotrebiteľských transakcií. Ja e, samozrejme, že ja by som bola prvá, ktorá by e, uznala, e, aby sme aby sme takéto veci umožnili, pretože by to malo veľký prínos na vnútornom trhu, ale ide aj o ostatné oblasti, konkrétne v medzi vzťahoch medzi biznismi, medzi podnikmi, kde ide aj malé a stredné podniky v rámci rôznych rodinných sporov, v rámci e, kolektívnych nápravných prostriedkov voči spotrebiteľom. Tam sa to určite hodí. Takisto to môže mať svoje miesto vo vzťahu k e, konaniu e, proti hanobeniu a podobne. Ten zoznam jednoducho je nevyčerpateľný a je veľmi ťažké, keď sme konfrontovaní s takýmto návrhom, ako je tento, ktorý čosi len vyberá e, z jeden konkrétny sektor z e, x dôvodov, pretože tak, ako je to v prípade mediácie, tak v prípade alternatívnych riešení sporov, tento výbor by bol za to, aby sa prijali spoločné e, normy v otázkach alternatívneho riešenia sporov. Mne sa zdá, že takýto prístup e, by bol osobitne úspešný aj vo vzťahu k mediácii a mali by sme sa teda snažiť e, mať e, podobné alebo spoločný rámec, spoločné normy pri alternatívnom riešení sporov v mnohých oblastiach, nielen tomto, tejto. Čiže v mojom návrhu správy v podstate je objasnenie tohto názoru, navrhnúť aj ďalšie oblasti, kde by sa dalo alternatívne riešenie sporov využiť a žiadam o to, aby sme mali oveľa koordinovanejší prístup e, z komisie, ktorý bude obsahovať e, nielen problémy z DG Sanko, ale aj z DG Justice tak aby sme teda jednoducho mali horizontálny prístup k celej tejto otázke. Takže takto som vlastne pripravila aj správu. E, ako som povedala, je to takú zvláštna situácia, kde v podstate hlavná detailná práca e, bude poskytnutá výborom inko. Predseda. Ďakujem pekne. Teraz pán Bellingua. Bellingue. Parola, perché ancora una volta parlo per eh, Ricky Ďakujem, ja len takú krátku poznámku mám. A ja tu hovorím pri, za kolegu, ktorý tu už nie je, ako som aj predtým sa vystupoval za kolegu. Teda naša skupina, moja politická skupina je presvedčená, že táto iniciatíva je veľmi dôležitá. Per sostenere anche ciò che viene fatto nei No, ja si myslím, že je dôležité, aby sme tejto veci pokračovali ďalej, pretože cieľom tohto je niečo zefektívniť. Snažíme sa teda podporiť prax tohto druhu bez toho, aby sme na, nie, na niekoho nejako extrémne tlačili, aby sme teda nejakým spôsobom nenarúšali kultúrne praktiky e, pre tých, ktorým sa tento, táto koncepcia až tak veľmi nepáči, alebo aby sme nevyrušovali až tak príliš súdy, pretože sú, je, sú, sú veľmi alebo podľa nás sú rôzne riešenia pre ochranu spotrebiteľa tiež dôležité. V mojej krajine sa pracuje na nových predpisoch tejto oblasti. No, ale si viem predstaviť, že e, nikam sa až tak, až tak veľmi sa ďaleko nedostaneme, mm, pretože myslím si, že so všetkým týmto je, súvisí veľmi silný tlak. Ale preto si myslím, že Európska iniciatíva by mohla byť nám pomocná. Ja som teda jednoducho chcel len povedať, že súhlasím s Dianou. Danke. Predseda, ďakujem pekne. Takže termín na predkladanie eh, pozmeň návrhov 7.7. Aha, zvievka, teba som nevidel. Dobre, tak ty a potom Diana. Bardzo dziękuję. Ja krótko chciałem... Ďakujem pekne. Ja som len stručne chcel povedať, že táto téma, ktorým vlastne, ktorému sa vlastne Diana Volis venuje, je prakticky nezvyčajne aktuálnym vo všetkých našich členských štátoch, e, pretože e, napríklad, keď aj naša delegácia bola na návšteve vo Varšave a stretli sme sa s výborom pre právne otázky, stretli sme sa aj s takou osobitnou skupinou, e, ktorá pracuje pri alternatívnom riešení sporov pracujúca na Polskom ministerstve ministerstve spravodlivosti. A to hovorili, táto skupina ľudí vlastne vyhodnocovala, akým spôsobom alebo kde je možné e, modifikovať e, legislatívu členských štátov v tejto oblasti. Ale tiež e, očakávajú veľa aj z našej strany, práve preto, že tieto alternatívne metódy, predovšetkým metóda mediácie, Zatiaľ to predstavuje len malé percento e, sporov e, ktoré tu sú. Ale možno by tým, že by, e, keďže nemáme mediátorov, tých mediačných sudcov, nemáme ani presne ustanovené, akým spôsobom majú fungovať, nie sú určené kria, teda kto sa môže stať takýmto mediátorom a tu mám možno, že aj zároveň prozbu, aby sme sa pokúsili sa venovať aj tejto otázke na európskej úrovni na otázkou mediátora, keby sme napríklad pripravili takýto návrh, to by sa týkalo potom aj občiansko-právnych, aj obchodných e, otázok. A určite, že takáto mediácia potom by sa mohla možno rozšíriť ešte aj na trestnoprávne otázky, pretože tam tiež môže vzniknúť e, otázka alebo možnosť e, zavádzania rôznych e, alternatívnych sporov riešenia, tým by to veľmi prispelo k odťaženiu súdov. Takže e, je treba vlastne ísť týmto smerom a podporujeme Danielu Wallis. Ďakujem pekne. Chairman, I, I see that... Pán predseda, vidím tu, že tu je pani Miši z DG Justice, neviem, či by chcela reagovať na niektoré z našich otázok. Nech sa páči, hovorí predseda, nech sa páči, komisiu má slovo. Thank you very much. Uh, I first of all I want to, to say that I'm... Tak chcela by som povedať, že som v tomto výbore. Teším, že som tu, pretože to moja prvá možnosť ako riaditeľky DG Justice sa mám prihovárať ale máme na dennom programe množstvo provecí, ktoré sú v rámci môjho raditeľstva. Sú to manželské otázky, ADR otázky, kolektívne opravné prostriedky, mediácie, business to business, no, rodinný práv, rodinné práva, mediácie v ňom, takže je tu veľko, veľko veľa vecí teda z môjho rejiteľstva e, sa týka vášho výboru a chcela by som povedať, že tiež je to súčasťou nášho názoru. My takisto hovoríme aj o spravodlivosti v prospech ekonomického rastu a o tom sa vlastne aj my snažíme um, pracovať na tom koherentným spôsobom s našimi kolegami aj z DG Sanko, ale aj s ostatnými oddeleniami komisie a takisto plánujeme reagovať na všetky um, veci, ktoré sú na programe veľmi efektívnym spôsobom, tak aby sme pracovali v súlade s odporúčaniami tejto správy. Takže my sme vám plne k dispozícii, aby sme prejednali jednotlivé otázky, ktoré máte, ale aj sme prispeli tejto diskusii. Predseda, ďakujem pekne. Tak keď sa nikto už nehlásil o slovo, tak termín na predklad pozme si navrhuje 7.7. No a teraz posledný bod dnešného dňa, 23. bod, e, to je otázka nesolventnosti či konkurzných konaní. To... Chcel by som navrhnúť, že z ohľadom na krátkosť času e, lehota na podávanie pozmeň pozmeňovania je 7.7. Takže nemá nikto prvý, takže lehota na pozmeňovacie návrhy je 7.7. A tým môžeme toto predpoludnešie zasadnutie ukončiť a pokračujeme o 15. a budeme v inej miestnosti 3E2. 3E2. Ďakujem.